Dnes môžeme začať okamžite. Všetci poznajú nášho priateľa, bývalého poslanca tohto parlamentu. A ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie na túto dôležitú rozpravu o budúcnosti Európy. Poznáte veľmi dobre tento parlament a rozpráva s vami bude veľmi jednoduchá. Veľmi dobre poznáte stanovisko a pozíciu Európskeho parlamentu, viete, aký je dôležitý Európsky parlament, poznáte predsedu Európskej komisie, aj podpredsedu Európskej komisie. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Sme veľmi radi, že ste tu. A Európsky parlament bude teraz v stredobode rozprávy o budúcnosti Európskej únie. Ste váženým bývalým členom tohto parlamentu a ďakujem aj pekne, že ste prišli. E, Otváram elektronickú registráciu do systému spontánnej rozpravy, ktorá sa ukončí po prvom vystúpení pána premiéra Karinča. augsti godātais tajani kungs prezident juncker Vážený pán predseda Tajani, vážený pán predseda Juncker, vážení poslanci, dámy a páni, priatelia. V prvom rade musím povedať, že som naozaj veľmi rád, že sa vám môžem prihovoriť tejto veľmi dôležitej téme, ktorou je budúcnosť Európy. Ako veľmi dobre viete, takmer 10 rokov som pracoval v parlamente, bol som poslancom Európskeho parlamentu a podarilo sa mi naučiť pár vecí za toto obdobie. A keď tu človek chce mať prejav, e, musí poznať aspoň e, tri jazyky, pretože inak e, to nejde. Takže teraz je to môj druhý jazyk. S francúzštinou je to žiaľ príliš ťažké pre mňa. Rozumiem, ale vystúpiť po francúzsky to je trošku nad moje sily. In English. All oh, this is language. A teraz prejdem do angličtiny, toto je štvrtý jazyk. Je to zmena koniec volebného obdobia a nové voľby sú naozaj časom na úvahy o tom, čo bolo. Ale skôr, než pôjdeme dopredu, tak sa chcem vrátiť trošku do minulosti, aby sme si tu trošku vytvorili kontext. Lotyšsko. Európa. Čo spája Európanov? Keď sa nad tým zamyslíte, sú to spoločné dejiny, ešte od čias starovekého Grécka a Ríma cez kresťanstvo, ktoré sa rozšírilo po celej Európe. A práve toto kresťanstvo sa rozšírilo až po, po Baltie, ktoré ešte nebolo súčasťou tohto spoločného kultúrneho dedistva. Iba v 12. 13. storočí pápež v Ríme povedal o poriadku križiackej výprave proti nekresťanom po Balti. Od tých čias naša krajina prešla všetkými kultúrnymi zmenami, ktorými prešiel aj zvyšok Európy. Či už to bola renesancia, reformácia, osvietenstvo. Dnes naša krajina je predovšetkým luteránska krajina. Na juhu máme e, silný katolicizmus na východe. My sami sa považujeme za severoeurópanov, to je jasné, sme pragmatickí, sme trpezliví, rozmýšľame racionálne a takisto dodržiavame zákon. Náša e, kultúra je veľmi tvorivá a ľudia sa vždy pretlačia dopredu. Stovky rokov po zavedení kresťanstva naša krajina čelí rôznym politickým a vojenským tlakom. Občas to bolo z Polska, občas z Nemecka, občas zo Švedska, občas z Ruska. Počas celého tohto času sme si ale zachovali svoju totožnosť, svoju kultúru a jazyk. Až koncom prvej svetovej vojny v roku 1918 sa nám podarilo konečne vyhlásiť našu vlastnú nezávislosť a trvalo to ďalšie dva roky, kým sme sa zbavili zvyškov eh, ruskej a nemeckej armády, ktoré tam zatiaľ ešte boli. Môj starý otec, otec môjho otca, eh, vstúpil do cárskej armády ako eh, cársky vojak. Potom sa stal bolševickým vojakom, ktorý bojoval v revolúcii proti cárovi. A keď jeho jednotka počula, že naša krajina vyhlasila nezávislosť, tak sa vrátil naspäť do svojej krajiny a tam bojoval sa nezávislosť. To boli typické dejiny našej krajiny. Potom e, prišla druhá svetová vojna. Veľmi poškodila celú Európu. A tu prichádzam do obrazu. Ja som synom utečencov vojnových utečencov. Moji rodičia boli deťmi v roku 1944. Otec mal 14, mama 8 a ušli na malej lodi z Lotyšska do Švedska. Asi 5000 Lotyšov eh, prišlo do Švedska a 2000 do Nemecka, keď prišla ruská armáda, po druhý raz zničila krajinu. Moji rodičia vyrasli vo Švedsku. Zoznámili sa, zobrali a potom emigrovali do Spojených štátov, kde som sa ja narodil e, spolu s mojimi dvoma sestrami. Najprv som prišiel do Lotyšska v roku 1984. V tom čase som e, chodil na strednú školu a bol som v tej poslednej utečeneckej lotyskej škole Münstri v Nemecku. Bol to úplne iný svet, bola to úplne iná krajina, všetko bolo sivé. Ľudia sa neusmievali na ulici, sovietskí vojaci boli všade, všetko bolo po rusky, neboli tam žiadne investície do infraštruktúry, či už to boli budovy alebo cesty. Videli ste, že všetko sa rozpadáva. potom, keď prišla solidarnosť e, v 80. rokoch e, v Poľsku a keď padol Berlínsky múr v roku 1989, tak aj našej krajine došlo k zmenám. V roku 1991 sme znova získali nezávislosť a za veľmi krátky čas sa nám podarilo rozvinúť demokratické inštitúcie, podarilo sa nám e, rozvinúť bankový systém, podnikateľstvo, trhové hospodárstvo v podstate od nuly a v roku 2004, iba 13 rokov potom, ako sme znova získali nezávislosť, sme sa stali členmi Európskej únie a NATO. Za niekoľko týždňov oslávime 15 rokov, odkedy sme sa stali členmi Európskej únie a môžem povedať mene svojej krajiny, že sme neoľutovali ani jeden jediný deň, odkedy sme sa stali členmi Európskej únie. A čo je teda Európska únia? prvom rade, a treba to zdôrazniť, že je to únia o hodnot slobody, demokracie právnych štátov. Historicky sa rozpory riešili vojakmi, deštrukciou, tankmi, zbraniami. Ako to robíme dnes? Vedeme rozpraviť diskusie, hlasujeme, ale je to teda podstatne lepšie, než sa to robilo predtým. Európska únia je aj o hospodárskom rozvoji a v jadre e, celého tohto rozvoja je jednotný trh. Otvorením hraníc medzi našimi štátmi sme vytvorili jeden z najväčších trhov na svete. Viac ako 500 miliónov ľudí je v tomto jednotnom trhu, čo je zhruba ekvivalent Spojených štátov amerických a tie sa považujú za najsilnejšiu ekonomiku na celom svete. Ale v Európskej únii nie je všetko naozaj dobré. Všetci ako polici veľmi dobre vieme, že e, tu je veľmi veľa protieurópskych hnutí. Sú politici, e, ktorí ponúkajú veľmi jednoduché odpovede na veľmi zložité problémy. Vo všeobecnosti sa im hovorí populisti. Môj jednoduchý odkaz pre nich je nebojujte za populistov nemá to zmysel. Ale snažte sa pochopiť, prečo ľudia počúvajú populistov, prečo sú nešťastní. Prečo sú teda ľudia nešťastní? Čo sa stalo? A vráťte sa späť o 10 rokov. 2008-2009 banka sa rozpadla e, v USA. Dobre, z času na čas každá banka sa e, môže zrútiť. Vedie to k zmene cien po celom svete, predovšetkým v Európe. A to viedlo k ekonomickej kríze. To bola najväčšia od e, Veľkej depresie. HDP v mojej krajine kleslo o takmer jednu štvrtinu. To bol najväčší pokles za posledné roky. Možno iné krajiny neboli na tom tak zle. A potom prišla migračná kríza, nepokoje na Blízkom východe. To, čo začalo ako mierové revolúcie, sa zmenilo na krvavé revolúcia a potom utečenci, migranti. A výsledkom je to, čo by som nazval politickou krízou. Ľudia stratili vieru v systém. Je to pochopiteľné, že stratili vieru. Musíme im pomôcť znova získať túto vieru. Takže keď sa pozrite na voličov, aké sú ich hlavné obavy? Ja Povedala by som, že sú štyri pracovné miesta, spôsob života, teda berte to ako obavy z migrácie, životné prostredie a bezpečnosť. Keď hovoríme o budúcnosti Európy, musíte hovoriť o všetkých týchto štyroch problémoch. Čo teda pracovné miesta? Európska únia má mechanizmus na podporu eh, rastu počtu pracovných miest a tento mechanizmus sa nazýva jednotný trh. Ako dieťa eh, som čítal Ezopovú bajku, v ktorej mal otec troch synov a dá palicu jednému z tých synov a povie zlom tú palicu, on ju zlomí. Potom dá synovi ďalšiu palicu, povie zlom tú palicu a zlomí tú palicu. A syn sa pýta, čo je na tom také ťažké. A potom dá synovi uh, niekoľko palíc a povie zlom ich teraz a nevie ich zlomiť. Potom to poda druhému bratovi, tiež ich nevie zlomiť a poda tieto palice tretiemu bratovi, tiež ich nevie zlomiť. Čo je teda poučením eh, tohto príbehu? Keď ste sami, môže vás hoci kto jednoducho zlomiť, ale keď ste jednotní, tak ste veľmi silní a to je tá krása jednotného trhu. Sú pred nami výzvy samozrejme na v eh, jednotnom trhu. Je tu Čína, ktorá je na vzostupe a USA, kde administratíva si myslí, že musí zohrávať eh, hlavnú úlohu pri organizovaní celosvetového obchodu. Čo Čína? Je to krajina, ktorá otvorene eh, subvencuje svoje obrovské priemyselné odvetvia a eh, prichádza do Európy s nespravodlivou výhodou. A Európania pritom nemajú rovnaký prístup na čínske trhy. E, čo je odpoveď? Ja by som povedal, že odpoveďou na nekalú súťaž je niečo iné, len rozhodne nie protekcionizmus. My sa nemôžeme ubrať cestou Číňanov. Nemôžeme sa stať viac ako Číňania. Musíme žiadať, aby sa Číňania stali viac ako my, pokiaľ ide o otvorenie ich trhu my máme veľký vplyv ako únia a ako jednotný trh a tento vplyv musíme využiť, ale nie ako jednotlivé palice, ale ako ten zväzok palic, ktorý sa nedá zlomiť. V Európskej únii stále máme prekažky, ktoré musíme prekonať a tie majú dočinenia s vnútornými prekážkami na jednotnom trhu jednak v digitálnej sfére, aj, ako aj vo sfére služieb. Položte si otázku. Prečo najväčšie e, internetové spoločnosti prichádzajú z USA? Prečo nie sú európske? Myslím si, že odpoveď je zrejma. Američania majú dolár, majú federálnu vládu a federálny rozpočet a nemajú žiadne bariéry medzi jednotnými štátmi USA. Majú trh, ale u nás e, my máme príliš veľa prekážok. Nemyslím si, že by sme mali ohýbať naše súťažné uh, pravidlá tak, aby sme vytvárali umelých šampiónov. Nie, musíme jednoducho búrať tie bariéry, eh, aby šampióny tu vznikali a aby sa mohli postaviť celému svetu, aby sa mohli postaviť Spojeným štátom americké, aby sa mohli ľahko postaviť aj Číne. Jeden z milníkov jednotného trhu je eh, finančný systém banky. Pred desiatimi rokmi bola likvidita najväčšou hrozbou pre banky. Tak sme vytvorili bankovú úniu, aby sme sa postarali o to, aby e, tu bol dohľad nad najväčšími bankami, aby to prostredie bolo, bolo bezpečnejšie aby tie banky tu stále boli, keď sa zajtra zobudíme. Za tých posledných 10 rokov sa e, svet zmenil. Likvidita nie je e, najväčší problém, ale terorizmus v Európe a financovanie terorizmu je najväčším problémom. Ako sa to deje? Nelegálnymi finančnými prostriedkami, ktoré sa pohybujú v našich bankách. Takže potrebujeme e, pravidla proti e, praniu špinavých e, peňazí. Na posledných dvoch smernicách EML som pracovala s pani Sargenty EML, teda legislatíva proti praniu špinavých peňazí, je e, legislatíva, ktorá má znižovať riziko prania špinavých peňazí. Na východe od Európy máme veľkú ekonomiku, Rusko a celé roky. Posledných 20 rokov peniaze z Ruska e, chceli uniknúť z tej krajiny. Prečo? E, pretože v Európe je bezpečne. E, nikto vám nemôže zobrať peniaze bez súdneho rozhodnutia. No a tie peniaze z Ruska chcú uniknúť a chcú prísť do Európskej únie. A hovorím teraz o zločincoch, nehovorím o ľuďoch, ktorí chcú optimalizovať e, svoje príjmy. Hovorím teraz o, ťažkých zločincoch, ktorí tu perú milióny eur. Lietajú ako e, jastraby nad zemou a hľadajú tie slabé ohnívka v reťazi a vedia, že v tejto krajine môžete urobiť toto, v tamtej krajine môžete urobiť zase tamto. A naša krajina bola tiež súčasťou tejto reťaze. Pranie špinavých peňazí je celorovský problém, nielen náš problém. Odkedy som sa stal premiérom, nemám už e, trpezlivosť, aby sme e, sa všetci spametali a e, všetko si tu vyčistili. Nie. Ja som sa posielal do práce. My budeme mať najlepší, najčistejší bankový systém v Európe a kedykoľvek vám poskytneme rady. Povieme vám veľmi radi, ako si vyčistiť svoj bankový systém. Ale viete, je to ako bojovať proti potkanom. Ja sa môžem postarať o to, že v dome nebudem mať potkany, môj dom bude čistý od potkanov. Ale čo mají susedia? Tí zločinci možno odišli z Lotyšska momentálne, ale žiaľ som presvedčený, že neodišli z Európy. Takže musíme vyčistiť celé okolie. Potrebujeme jednoducho dohľad AML Musíme mať tento prudenciálny dohľad, veľmi silný dohľad, ale je to veľmi dôležitý krok vpred. Ďalšia obava e, sa týka voličov, imigrácia, spôsob života. To sú ďalšie otázky, na ktoré nemáme jednoduchú odpoveď. Ja nemám jednoduchú odpoveď, nemyslím si, že niekto má jednoduchú odpoveď. Pravda je taká, že Európa je fantastické miesto na život a na prácu. Máme stabilné ekonomiky, máme stabilné demokracie, máme tu právne štáty, máme tu individuálne slobody a mnohí z našich susedov to nemajú. A ako rastie autokracia, tlak e, sa bude iba zvyšovať, tlak na to, e, že ľudia sem budú chcieť prichádzať do Európskej únie. Budeme sa musieť naučiť, ako si s tým poradiť. Moja krajina si tiež musela poradiť e, s imigráciou za 50 rokov ruskej okupácie e, prišlo 700 tisíc ľudí do Lotyšska. To je jedna tretina obyvateľstva, nás sú iba 2 milióny. Bola to Moskva, ktorá robila v minulosti rozhodnutia, ktorá robila plne rozhodnutia za nás. My sme nemali spolu rozhodovaciu moc, nemohli sme e, vôbec rozprávať do toho, ako to u nás vyzeralo. Po získaní nezávislosti sme začali s jedným slovom, ktoré začína na písmeno I, integrácia. Musíte pracovať s ľuďmi, musíte pracovať na vašich vzdelávacích systémoch, musíte e, priviesť ľudí, imigrantov do svojej kultúry. Nemôžete proti tomu bojovať, nemôžete zastaviť ľudí, ktorí chcú prísť do Európy. My sme preferované destinácie a preto musíme pracovať na tom, aby sme integrovali týchto ľudí a môžeme urobiť niečo, aby sme zmiernili prílev ľudí a odpovedou je vonkajšia hranica Frontex. Toto je fantastický program, treba ho posilniť. Pretože ak môžeme našim voličom ukázať, že e, kontrolujeme vonkajšie hranice, tak potom môžeme mať e, voľné vnútorné hranice. A nebudeme mať takú situáciu, ako sme mali pred niekoľkými rokmi, e, keď sme mali v šengenskej zóne niekedy, teda kým ešte boli hranice, občas eh, bola rampa zavretá a nevedeli sme sa dostať na druhú stranu, ale my potrebujeme mať eh, pevné hranice zvonka, nie znútra. Budeme musieť financovať eh, utečenecké tábory, to bude nevyhnutné. Budeme musieť financovať rozvoj ekonomík v tretích krajinách. Toto tiež bude nevyhnutné a budeme musieť pracovať na integrácii. Európa je úniou 28, ešte vždy 28 suverénnych krajín s ich vlastnou totožnosťou. Je mimoriadne dôležité, aby sme si zachovali našu národnú totožnosť, našu národnú identitu, jazyky a kultúru. A robíme to prostredníctvom integrácie ľudí, ktorí prídu. Tí, ktorí prídu, sa musia prispôsobiť našim krajinám, pretože takto funguje svet a na tomto musíme pracovať. Ak môžeme ukázať, že vieme kontrolovať vonkajšie hranice, vieme integrovať tých, ktorí prídu, tak voliči eh, budú o mnoho uvoľnejší a nebudú sa príliš trápiť touto otázkou. Tretia obava, životné prostredie. Klimatické zmeny. Nebudem hovoriť o tom veľmi podrobne. Je to naozaj reálne ľudia e, spaľujú uhlie, ropu a to prispieva ku klimatickým zmenám. To musíme zastaviť. Legislatíva je úplne správna. E, vidíme, že emisie sa zvyšujú a musíme zastaviť tieto emisie. Ale máme problém. Nie všetky členské štáty majú rovnaký energetický mix. Moja krajina je za Švedskom my sme takmer na úrovni 40 obnoviteľných zdrojov energie. Ale nie všetky štáty sú na tom eh, rovnako. My si nemôžeme jednoducho odmyslieť fosílne paliva. Niekto musí zaplatiť za ten prechod na obnoviteľné zdroje energie. To znamená, že potrebujeme trošku viac času na to. Bez ohľadu na to, ako rýchlo sa chceme pohybovať. Je tu jedna štruktúrálna zmena, ktorú musíme urobiť, aby tá zmena bola rýchlejšia. A opäť, viete, ja som osoba, ktorá rozmýšľa v intenciách e, jednotného trhu. Treba otvoriť energetický trh konkurencii. Musíte mať konkurenciu pre obnoviteľné zdroje energie. Zoberiem si PD príklad, trh s elektrickou energiou. Mnohé krajiny regulovali e, ceny elektrickej energie užívateľia použi- platia rovnako za elektrickú energiu v pondelok ráno, v nedelu večer, v stredu večer, vo štvrtok ráno. Jednoducho vôbec nerozmýšľajú nad tým, kedy majú zapnúť práčku, kedy majú zapnúť umývačku riadu. Je im to jedno. Nie sú nejako motivovaní, aby šetrili. Ale na tých trhoch, kde bola otvorená konkurencia, máte poskytovateľov služieb, ktorí regulujú e, ceny podľa toho, kedy používate tú energiu. A takýmto spôsobom môžeme zredukovať potrebnú kapacitu, aby sme naplnili e, špičkovú potrebu energie, pretože v tých špičkách budete motivovaní nepoužívať energiu, nebudete chcieť aby e, vaša chladnička bola o 1 alebo 2 stupne chladnejšia, ale pre vás bude môcť byť teplejšia, tak a keď to urobia milióny eh, domácností, tak potom dosiahnete dobrý výsledok. Jednoducho všade musí byť konkurencia. A štvrtá obava, bezpečnosť. To znamená rôzne veci pre rôznych Európanov keď e, myslia ľudia na bezpečnosť, tak e, myslia napríklad na nekontrolovanú migráciu a terorizmus. To je ďalšia hrozba. Na západe Európy možno najväčšou hrozbou teraz je nekontrolovaný Brexit. Nielen pre obchod, ale aj pre mier, napríklad v Severnom Írsku. To je skutočná obava. Ja som z Lotyšska a všetci vedia, že keď my myslíme na bezpečnosť, tak myslíme na Rusko. Rusko, to je e, sused na našom východe, majú vládu, ktorá má jednu hlavnú politickú líniu a síce, že oni si myslia, že sú obkolesení nepriateľmi a že sú stále pod e, útokom, to ich dogma, o tom sú presvedčení a ich reakcia je oslabiť ich nepriateľov a teraz v Európe najväčšou hrozbou zo strany Ruska to nie je vojenská hrozba, je to hrozba, ale nie najväčšia. Máme na to, ale najväčšou hrozbou je, e, sú falošné, zavádzajúce e, informácie, klamstva. Žijeme vo svete smartfónov, všetci ich máme vo vrecku na stole a ja som si myslel, že pred pár rokmi, že mm, dezinformácie to je e, neobmedzený prístup k informáciám, keď napríklad si pripravujete prejav, ale e, ukázalo sa, že sociálne médiá sú skutočným nástrojom na šírenie e, propagandy a klamstiev a Mm, čím ďalej tým viac ľudí sa neobracia na mass media, na e, vyštudovaných novinárov, ktorí si overujú svoje zdroje. Nie, e, obracajú sa na sociálne médiá a musíme preto mm, sa zamyslieť nad jednou vecou a síce legislatívnymi opatreniami na zaručenie toho, aby takéto platformy konali zodpovedne e, pristupovali tak k obsahu, ktorý šíria na internete. Naozaj je to e, trošku klská plocha, pretože je to na jednej strane zodpovednosť, na druhej strane cenzúra. Ja ako e, lotiš nikdy nebudem podporovať cenzúru, pretože máme s tým skúsenosti z minulosti, ale naozaj treba tu nastoliť rovnováhu. O čo im ide? Ide o im o rozdelenie spoločnosti, aby sme bojovali jedni proti druhým, aby sme sa nemali e, radi. Napríklad e, očkovanie, e, kto s tým začal, že to spôsobuje autizmus, za tým sú Rusi, oni to šíria. a má to veľmi vážne zdravotné dôsledky v Európe. Potom imigrácia, ďalší príklad. Aj za tým je Rusko. Brexit, e, veľmi sú do toho zapojení Rusi a máme e, tú bublinu Sörž na východe Európy, vplyvná osoba, ktorá podkopáva e, náš spôsob života, aj za tým je jeden jediný e, zdroj. Ak to neakceptujeme, tak nemôžeme ani proti tomu zakročiť. Ale pre bezpečnosť z vojenského hľadiska e, moja krajina investuje 2 e, HDP do e, zbrojárstva. E, sme súčasťou NATO. Myslím, že by to mali robiť všetci, ale to je iba jedna strana mince a druhá, rovnako dôležitá, to je boj proti šíreniu takýchto falošných zavádzajúcich informácií. A tu treba aj legislatívne opatrenia. Čiže na záver, nebol by som lotišský politik, keby som nehovoril trošku aj o viacročnom finančnom rámci, sedemročný rozpočet, ktorý sa snažíme všetci nejak zošnurovať. Ja úplne súhlasím tak ako tento parlament, že potrebujeme viac investovať do výskumu a vývoja v Európe, pomáhať tým mladým, pretože tak vznikne rast a bohatstvo v budúcnosti. To je veľmi dôležité. Ale rovnako dôležité je, že pri týchto investíciách e, sa nezameriame iba na zopár miest, ale na celú EÚ, pretože múdri ľudia sú všade v Európe a celá Európa potrebuje rast, keď potrebujeme na excelentnosť, e, ale zameriame sa iba na pár krajín, tak si nepomôžeme. Takže áno, výskum a vývoj, ale naozaj v celej EÚ. To je veľmi dôležité. Potom súdržnosť, e, tá je veľmi dôležitá, ale musí byť inteligentná, musí by sa uistiť, že je tu konvergencia medzi tými e, chudobnými a bohatými regiónmi a v neposlednom e, rade polnohospodári v Európe. Európsky rozpočet v minulosti bol hlavne o spoločnej polnosajskej politiky. Áno, ešte stále je to dôležité, ale máme tu teraz historickú príležitosť eh, napraviť veľkú nespravodlivosť. Všetci polnohospodári pôsobná, pôsobia na jednom trhu. Eh, ceny určuje trh. My dotujeme priamými platbami našich polnospodárov, alebo je tu háčik. Mm, my ich nedotujeme rovnako ani e, zďaleka nie a tie tri posledné krajiny ďaleké pod e, priemerom sú práve tri pobaltské krajiny E, je za tým matematický dôvod z e, konca 90. rokov, takže naši polnospodári konkurujú všetkým ostatným z EÚ a jediným spôsobom, ako to dokážu, je na úkor ich vlastného e, blaha. Takže ak budeme dotaho- dotovať, tak dúfam, že sa nám to teda podarí v ďalšom viacročnom finančnom rámci. Dúfam, že to bude spravodlivé pre všetkých v EÚ. Už sa naozaj e, blížim ku koncu, môžete si pomaly vydýchnuť. EÚ, e priatelia, nie, ja nikdy nebude dokonalá, ale je to to najlepšie, čo si viem predstaviť. V Európe naozaj e, stovky, tisícky rokov sa e, e, naozaj e, merali sily, kto je silnejší, vydržal, kto nie, nemal šťastie, ale myslím, že teraz e, náš spôsob práce je oveľa lepší ako to, čo kdokoľvek vymyslel. E, krajiny sa spojili dobrovoľne e, so súhlasom svojich občanov. Občania môžu opustiť EÚ, ale vidíme to pri Brexite. Nikto si to ani nevedel predstaviť, ako to bude ťažké, ale naozaj svedčí to o tom, ako funguje EÚ a ja ako člen rady to môžem potvrdiť, že dobrá vôľa a jednotnosť e, tých zvyšných 27 členských krajín svedčí o tom, že aj cez ťažké časy sa dostaneme vďaka diskusiám, aj keď niekedy zdlhavým, bez toho, aby sme sa museli e, spolahnúť na násilie. A to je kľúč k fungovaniu EÚ. Teda držať spolu a nie e, bojovať jeden proti druhému. A eh, ako teda vyzerá budúcnosť? Eh, súhrnom by som povedal, že musíme posilniť ten základ eh, jednotný trh odstrániť bariéry, kontrolovať vonkajšie hranice, zvládnuť nekontrolovanú migráciu, čistá energia, e, lepšie e, pôsobenie síl na trhu a e, mať nielen vojenskú zložku, ale zamerať sa aj na tie informácie, pretože to je svet, v ktorom žijeme netreba bojovať proti populistom, treba sa zamerať na príčiny nespokojnosti ľudí ak ostaneme e, sami, tak budeme tá jedna palica a môže nás ktokoľvek zlomiť. Jednu po druhej aj tie hrubšie, ale spoločne, tak ako tie zviazané palice EÚ bude naozaj hráčom celosvetovým a môžeme presadiť e, do, hodnoty ako e, demokraciu, slobodu a právny štát a ovplyvniť aj iné krajiny. Ďakujem za pozornosť.

Kristian, ty si veľmi populárny v tomto parlamente. Ďakujem pekne. No a teraz predseda komisie Jean-Claude Juncker, nech sa páči. Prezident. Ďakujem, pán predseda, vážený pán premiér, dámy a páni poslanci som šťastný, že tu opäť stretávam premiéra Lotyšska, ktorý veľmi dobre pozná tento parlament. 9 rokov tu pôsobil ako poslanec a ešte viac sa teším, pretože si pamätám na prvé lotišské predsedníctvo eh, Rady EÚ. A spomínam si na to, pretože to bolo prvé skutočné predsedníctvo našej komisie. Eh, E, dva mesiace to bolo po boku s talianským predsedníctvom. A pamätám si na posledný deň toho lotišského predsedníctva, pretože z 29. na 30. júna v noci bola schválená smernica o zrušení e, poplatkov za roaming, e, čiže zaručil sa slobodný prístup k internetu bez diskriminácie, čo svedčí o tom, že v Európe treba byť trpezlivý a treba Eh, byť trpezlivý do posledného dňa. Často hovoríme tak, ako keby sme nemali žiadnu inú tému, teda o Brexite pred e, voľbami by možno, že bolo e, odporúčania hodné e, poukázať na to, čo sme dokázali za uplynulé roky ako EÚ. Napríklad toto užitočné rozhodnutie o zrušení poplatkov za roaming. Brexit je síce dôležitý, ale každodenný život Európanov je dôležitejší. Chceli sme byť komisiou dialogu aj s meňou boli. Zorganizovali sme stretnutia s občanmi 500 takýchto stretnutí občianských dialogov, čo svedčí o tom, že komisia e, sa neizoluje v budove Berlemont, ale je v celej EÚ, čiže my nie sme pučistickou bankou nezákonnou, ale sme v každodennom kontakte s občanmi Európy. Európa nemôže byť, e, sa nemôže budovať bez národov a proti vôli e, ľudí. Národy sú dôležité, tí, ktorí si myslia, že to je dočasný výmysel dejín, sa milia. Nie, národy e, sú tu už dlho, takže netreba už podľa mňa hovoriť o Spojených štátoch Eh, európskych, pretože to vyzerá tak, že EÚ eh, sa stáva akýmsi štátom. Nie, EU nikdy nebude eh, nikdy kópiou modelu USA. Chceme ostať Bretonci, Luxemburci, Bavorci, ale aj Európania. Nie je tu žiaden protiklad medzi patriotizmom, zodpovedným a príslušnosťou k nejakému väčšiemu celku, ktorým je EÚ. My, e, komisia, sme e, chceli prestať zasahovať do všetkých e, malých každodenných záležitostí Európanov a chceli sme sa zamerať na veľké výzvy budúcnosti. A to je zmluva, ktorú sme uzavreli s vami zvolenými zástupcami Európy, keď sme v júli 2014, keď som vám predl, predostrel hlavné politické priority komisie. Neboli to len prázdne slova. Od maja 2018 sme predložili všetky e, iniciatívy, e, ktoré sme od roku 2014 zvládli. 350 našich návrhov bolo schválených dodnes 164 ešte sú na stole spolu zákonodárcov, ale sú tam aj dôležité reformy, napríklad azylový režim. Bol by som rád, keby boli môcť byť schválené všetky smernice, ktoré e, sa týkajú dôležitej potrebnej reformy azylového režimu, ale predsa len som spokojný, pretože nikdy v dejinách e, parlamentu v Európe nebol dosiahnutý taký pokrok v sociálnej oblasti. A pridlho e, to bol chudobný príbuzný budovania EÚ, takže sa chcem poďakovať vám, poslancom, poslankyniam, za to, že ste naozaj odhodlane e, zaručili tento sociálny pokrok, e, ktorý iniciovala komisia. Teraz prejdem k druhému jazyku. Lotyš... Vážený pán predseda, Lotyšsko je krajina, ktorá lepšie ako ktorákoľvek iná pozná, e, aký zmysel a akú hodnotu má byť súčasťou našej únie. Pán predseda vlády to povedal veľmi dobre vo svojom vynikajúcom prejave pred niekoľkými chvíľami. Vy ste krajina, pán predseda, ktorá vždy brala svoj osud do svojich rúk. Dokázali ste urobiť priamo zázraky, podobne ako aj hovoril váš slávny básnik, že budete tak veľký a tak silný ako vaša vôľa. A naozaj taký ste, lebo vaša vôľa je mimoriadne veľká. Bojovali ste za vaše slobody vo veľmi ťažkých podmienkach, o mnoho horších, ako si Európa vedia vôbec predstaviť. Vy ste písali dejiny, namiesto toho, aby ste boli len obeťami tyranie, ktorú vám vnúcoval jeden z vašich najväčších eh, susedov. Povedali ste nie zbraniam a tankom a bojovali ste za vašu slobodu, za vašu budúcnosť, a zároveň je to jedna z najlepších, jeden z najlepších príbehov nedávnej minulosti, že Lotyšsko aj mnohí ďalší získali slobodu a dokázali si vybojovať svoje miesto pod slnkom. Lebo miesto Lotyšska už nie je viac v tmách a tieňoch. Lotyšsko je na slnku a sme preto veľmi radi, že sa, sa pridali k Európskej únii a ani jeden deň sme nelutovali, že sa Lotyšsko stalo súčasťou Európskej únie. Pridali ste sa aj do šengenskej oblasti, šengenskej zóny a naozaj plne súhlasím s tým, čo ste hovorili o vnútorných hraniciach a o ochrane vonkajších hraníc Komisia navrhovala pobrežnú stráž a hraničnú stráž v sile 10 tisíc mužov a žien. Rada ale odkladala toto rozhodnutie až do roku 2027. My ako komisia sme navrhovali termín v roku 2020. Ale každý hovorí, že musíme chrániť naše vonkajšie hranice. Tak to robme. Robme to a návrhy sú na stole. Vy pomáhate robiť Európu silnejšou a bezpečnejšou. Ste jedna z 25 krajín, ktoré spustili aj e, spoluprácu e, permanentné štrukturálne spolupráce v obranných záležitostiach. Ja som naozaj veľmi rád, že zohrávate veľmi dôležitú rolu v celom rade dôležitých európskych projektov. Vrátane toho, aby sa napríklad e, cezhraničná vojenská spolupráca stala reálnou a rýchlejšou. A v tomto ste naozaj urobili mnoho. Takže v tomto smere veľmi účinne bojujete proti hrozbám, najmä v kybernetickom priestore. Tým, že tak robíte, ste sa stali stelesnením a dôkazom toho, ako Európa berie otázku národnej suverenity a vplyvu. Zoberme si oblasť energetiky, vy ste sám spomenuli tento veľmi dôležitý rozmer vaša geografia a váš príbeh znamená, že e, Pobaltie bolo izolovaným energetickým ostrovom, ktorý bol izolovaný od zvyšku Európy. Keď sme e, nastúpili do úradu, snažili sme sa jednoznačne povedať, že Európska únia nikdy neopustí svojich občanov, nikdy, e, nikdy nenechá svojich občanov v chlade a tme a pre mňa otázka Pobaltia bola a je veľmi dôležitou, ale nie je to otázka Pobaltia. Je to otázka celej Európy, ktorú musíme riešiť. A práve preto, keď sme nastúpili do úradu, sme začali budovať projekt Energetickej únie a dali sme to ako našu vrcholnú prioritu, aby Pobaltie, Lotyšsko a jeho susedia mali stabilnú, bezpečnú a lacnú energiu, ktorú potrebujú. A dnes sme naozaj na ceste k tomu, aby sme zosynchronizovali um, vlastne kmitočty v, na Pobalti so zvyškom Európy. Do roku 2025 by to malo byť dokončené. Investujeme do infraštruktúry a budeme mať eh, najambicioznejší klimatický a energetický rámec na svete. Som naozaj veľmi rád, že vízia energetickej únie sa stáva realitou a som naozaj veľmi vďačný aj vám, pán premiér, za vaše vodcovstvo, za vašu liderskú úlohu um, že ste pracovali aj v tomto parlamente, ale aj v pozícii premiéra, tak ako ste pracovali. Vážený pán predseda, prejdem k tretiemu jazyku. Lotyšsko prinieslo svoju silu do EÚ, preto je normálne, že EÚ investuje aj v Lotyšsku, pretože to znamená investovať do európskej budúcnosti. Lotyši vedia aký účinok to môže mať. 50 tisíc nezamestnaných a 9 tisíc e, zamestnaných mohlo získať nové kvalifikácie a e, nájsť si e, prácu 9000 e, kilometrov nových ciest bolo financovaných z prostriedkov EÚ a to znamená aj, že Riga je lepšie prepojená s zvyškom Lotyšska, ako aj s e, pobaltím. 900 miliónov investícií mohlo byť zmobilizovaných pre investície v Lotyšsku vďaku tzv. Junckerovmu plánu. Takže vaša budúcnosť je našou budúcnosťou a preto navrhujeme, aj v nadchádzajúcom rozpočte 100 miliard eur vyčleniť pre inovácie v oblasti výskumu. Chceme investovať do e, hlavných víziev, e, pred ktorými budeme stať napríklad financovanie mm, trojnásobné pre zabezpečenie hraníc e, a každé štvrté euro nášho rozpočtu pôjde na klímu a udržateľný rozvoj. Aj Erasmus Plus to sa navýši na 30 eh, miliard eur, čiže z dvojnásoby. Chcem sa poďakovať premiérovi a jeho vláde za pretrvávajúcu podporu eh, nás na tejto ceste, naozaj aktívna podpora. Ale potom strednodobé plánovanie, vy ste o tom tiež hovorili. Je pravda, že inovácie, mládež, výskum, obrana, tam treba investovať, ale bude to možné iba ak e, sa inde zoškrta napríklad v oblasti polnospodárstva, ako aj súdržnosti. Neteší ma to, ale naozaj sa tomu nevyhneme, pretože je tu tých nových 9 priorít, na ktorých sme sa dohodli s Európskym parlamentom. E, potom rozpočet bude predstavovať 1,4 HDP. Naozaj mňa to, mne to nevadí, pretože EÚ je hodná e, viac ako 1,4 ale e, Európsky parlament pri e, otázkach rozpočtu tu to chce obmedziť na 1,3 A my keby sme, ke, keď sme my ako komisia navrhli 1,4 a nie 1,3, tak by ste nás neboli ani vy možno podporili, takže musíme sa držať priorít a teda niekde zoškrtať e, e, polnohospodárstvo a súdržnosť sú e, nie pre všetky krajiny rovnako dôležité. Lotyšsko má za sebou ťažké roky, nielen kvôli zemepisnej polohe a kvôli dejinám, ale aj kvôli hospodárskej kríze. Tá dolahla na Lotyšsko. 5 rokov po tom, ako sme nastúpili do úradu, e, sa určite dá povedať, že lotišskému hospodárstvu sa darí lepšie. A je to aj zásluha jedného vášho predchodcu Dombrovského. E, Lotyšsko správne nasmeroval. A ja som sa preto snažil úspešne, že podpredseda komisie bol teda bol vymenovaný za podpredsedu komisie pre menové a hospodárske záležitosti. Mnohé ma napadá k tomu, čo si tu povedala, ale e, ty si hovoril tak dlho, že ja už tak dlho hovoriť nemôžem. Musím pomaly končiť. Lotyšsko možno je malou krajinou a ja som odborník na malé krajiny. Ale je to krajina s veľkými ambíciami. A e, tam sa stretáva západ a východ. E, východ a západ sa nemôže e, vzdialovať, pretože sú to vlastne plúca EÚ. Mm, a pre dobrú budúcnosť EÚ potrebuje celé plúca. Toto je moje posledné vystúpenie na pôde tohto parlamentu. Naozaj s ťažkým srdcom vidím, ako niektorí sa už stiahnu z politiky. Mne sa tu veľmi e, páčila práca, mnohé som sa e, naučil mm, a aj sme mnohé dokázali. Takže je to tak ako v prvý deň. Európu musíte mať rád, pretože ak nemáte rád Európu, tak nie ste schopní lásky a ja Európu mám rád, takže nech žije Európa. ďakujem pekne, vážený pán predseda Európskej komisie. Ďakujem ti, drahý Jean-Claude, ďakujem ti za spoluprácu, aj keď niekedy eh, sme trošku horlivejšie diskutovali, ale to už patrí k práci Komisie a Európskeho parlamentu, ale to najdôležitejšie je, že všetci spoločne pracujeme pre našich spoluobčanov, našich európskych spoluobčanov. Potrebujeme Európu, áno, samozrejme, treba ju zmeniť, zlepšiť, ale Európa musí byť schopná brániť našich občanov. Máme tu spoločné dejiny, vidím, vieme, ako, čo sa stalo pred dvoma dňami, e, požiar v Notre Dame a ak je tu nejaké európske srdce, ak máme spoločné dedičstvo, tak vidíme, čo sa dá dosiahnuť, aj keď nehovoríme tým istým jazykom. A preto sa ti chcem poďakovať za tvoju prácu, za tvoju angažovanosť, za všetky naše diskusie tu na pôde parlamentu. Uvidíme sa ešte na rade, Jean-Claude, ale ďakujem za to, že si bol vždy k dispozícii a chodil sem do parlamentu. Srdečná vďaka. Teraz už uzatváram rečníkov do spontánnej rozpravy a Manfred Weber má teraz slovo. Nech sa páči. Mr. President, Mr. Commission President, Mr. Vážený pán predseda, vážený pán predseda komisie, vážený pán premiér, vážení kolegovia, kolegyne, aká aké, aké úžasné záverečné prejavy v našej diskusii o budúcnosti Európy. V prvom rade chcem poďakovať nášmu predsedovi parlamentu za tento formát diskusie o budúcnosti Európy. Som veľmi rád, Kristián, že teraz si tu mohol byť ty ako záverečný rečník na tomto pléne. Bol to vynikajúci príspevok, bol to naozaj vizionársky pohľad eh, pre Európu a myslím si, že všetci to môžeme cítiť veľmi dobre poznáš, ako funguje Európa, ako funguje Európsky parlament a myslím si, že môžem povedať aj to, že pre budúcnosti by bolo vynikajúce mať viac úrado, viac premiérov v úrade, ktorí majú takéto zázemie, takúto skúsenosť spôsobenia v Európskom parlamente a to si naozaj veľmi vážime. Čo sa mi takisto veľmi páčilo, bolo aj to, že si začal eh, ako vždy optimisticky. Hovoríme o Európe Hovoríme o budúcnosti Európy. Je to tvoja krajina, je to ekonomický úspech eh, ostatných rokov. Všetky tie eh, výsledky, ktoré dosiahol Dombrovský počas svojho pôsobenia, je obrovským ekonomickým úspechom a je to príklad toho, čo krajina dokáže. Od investícií, ktoré spomínal Jean-Claude Juncker, až po eh, pocit istoty, bezpečnosti. Lotyši sa cítia chránení, lebo sú súčasťou silnej Európskej únie a je to najmä ochrana pred Ruskom a vonkajšími hrozbami, ktoré predstavuje. Ďalším úspechom je, že keď hovorím o našom mandáte na európskej úrovni, to práve zdôraznil Jean-Claude, čo sa nám podarilo počas posledných 5 rokov, že sme priniesli Európanom ten úspešný príbeh o ochrane vonkajších hraníc, milióny nových pracovných miest, ktoré boli vytvorené Junckerovým plánom a plánom pre udržateľný rast a takisto aj um, otázka boja proti klimatickým zmenám. Tam sme takisto v popredí celého vývoja. Takže sme hrdí na to, čo sme dosia- dosiahli počas posledných 5 rokov. Vo všeobecnosti ja mám 46 rokov, som prvou generáciou z tohto kontinentu a môžem povedať, že som že prežil v tejto Európe bez vojny a v mieru. Avšak hm, do 89. bola polovica kontinentu zamknutá za, železné, za železnou oponou a toto naozaj môžem povedať, že keď výjdeme z tejto e, plenárky a začneme naše e, kampane, musíme pamätať na to, že to je úžasná Európa, v ktorej žijeme a musíme ju chrániť pred nacionalistami. Druhý bod, ktorý ste spomínali, e, sú o dnešných záležitostiach, o záležitostiach, o výhradách ľudí. Spomínali ste migráciu a samozrejme my podporujeme vašu myšlienku o ochrane hraníc O tomto rozhodujú jednotlivé štáty. Potrebujeme ambiciozný pro, eh, program, potrebujeme program eh, pre Afriku, potrebujeme komisára pre Afriku, ktorý by kombinoval všetky snahy a eh, všetky aktivity, ktoré vyvíjame smerom k našemu susednému kontinentu. Je to nesmierne dôležité. Kľúčovým sú predovšetkým jednotný trh a obchodná politika. Musíme posilniť jednotný trh, pretože pretože keď hľadáme a vytvárame nové pracovné miesta, musíme sa pozrieť na naše silné stránky. A keď hovoríme o klimatických zmenách a hovoríme o budúcnosti Európy, musíme byť k sebe úprimní, pretože jedna vec je politický prístup a obsah, avšak ako docielime výsledky, je vec druhá. V mnohých oblastiach potrebujeme silnejšiu Európu. Máme tu e, problémy s e, e, jednomyselným hlasovaním a ja to nazývam problém jednomyselného hlasovania. A samozrejme chceme z Európskej únie urobiť silným silného politického aktéra na medzinárodnej scéne, predovšetkým vo vonkajšej činnosti. A preto väčšinové hlasovanie musí byť zavedené. A preto musíme samozrejme moja vlastná krajina moja vlastná krajina Nemecko bola proti všetkým návrhom Európskej komisie na zavedenie záväzných kvót na distribúciu hm, migrantov do roku 2015, hm, pretože vtedy sa migračný problém dotkol aj Nemecka. A za 2-3 mesiace zmenilo Nemecko názor. A zrazu z, e, žiadalo o záväzný systém kvót. Nemôžeme sa však na Európu dívať z egoistického vlastného hľadiska. Musíme mať na pamäti, že musíme brať e, do úvahy problémy aj ostatných, pokiaľ chceme mať silnú Európsku úniu. No a v neposlednom rade, e, čo sa týka e, e- Európy demokracie. O tom hovoríme, o práve iniciatívy tejto snemovne hm, postupné zvyšovanie právomoci e, tejto snemovne. A všetky pravidlá musia byť kontrolovateľné práve touto inštitúciou. A samozrejme, hovorili ste o podpore systému špicen kandidátov aby ste sa mohli predstaviť ľuďom, povedať, že áno, ja som kandidát a získať aj podporu eh, parlamentu. A to je prejav demokratickej Európy. A v konečnom dôsledku budúcnosť Európy znamená, že musíme chrániť podstatu Európy. Hovoríme o európskom spôsobe života, demokracia, nezávislosť našeho súdnictva, rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami a samozrejme sloboda vyjadrovania, eh, vierovýznania, eh, Eh, prejavu a eh, tlače. Toto sú mechanizmy, ktoré musíme garantovať a musíme poskytnúť eh, svetu pozitívny príklad a povedať, ako to urobiť humanným spôsobom. Toto je európsky spôsob života. Toto je naša ponuka svetu dnes. Ďakujem veľmi pekne. Za socialistov pani Bresso. E, pán predseda vlády. Je mi veľkou cťou privítať sa vo vašej novej funkcii predsedu vlády práve v tomto hemicykle, ktorej e, poznáte veľmi dobre, pretože ste tu pôsobili ako poslanec viac ako 10 rokov. Je to česť o to väčšia, e, pretože ste našou poslednou štátnou návštevou, ktorá sa realizuje v tomto hemicykle pred koncom mandátom. Preto vám chceme poďakovať za váš náhľad na budúcnosť únie, ktorú budeme musieť vytvárať a tvarovať po 26. Eh, máji. Preto vás osobitne vítam aj v mene eh, skupiny socialistov a demokratov. Vzhľadom eh, na to, že ste poslednou, posledným predstaviteľom štátu, ktorý navštevuje túto snemovňu. Je veľmi zaujímavé vypočuť si aj náhľady Lotyšska na budúcnosť Európy samozrejme pre nás, poslancov, je veľmi zaujímavé sledovať vývin kariéry našich bývalých kolegov, ktorí prechádzajú do národných exekutív. A dúfam, že takíto e, poslanci e, budú čo do počtu rásť. Predstavili ste konkrétnu víziu, aby sme spolu mohli vytvoriť silnú úniu, tak aby sme vedeli čeliť výzvam našich e, časov E, samozrejme predovšetkým malé členské e, štáty ako e, váš štát alebo veľké krajiny ako je Taliansko alebo Francúzsko ani také štáty sami o sebe nemôžu robiť nič proti globálnym zmenám alebo zabezpečiť vlastnú bezpečnosť a obranu bez pomoci tých ostatných. Ako povedal predseda Juncker, hm, rovnako ako e, vy aj my milujeme e, Európu. Ale nie sme za jeden veľký európsky štát, ale my sme za štáty, ktoré fungujú jednotne v Európe. A práve toto je e, ten problém. Ďakujem samozrejme ale za vaše úsilie v mene Európy aj zo strany našej skupine, pretože dnes vystupujete posledný krát počas súčasného mandátu tohto parlamentu Samozrejme, možno nie za to úsilie, ktoré smeruje k Spojeným štátom európskym, ale za lepšiu jednotu európskych štátov. E, pán predseda vlády, to, čo ste povedali, e, to predstavuje naozaj veľkú európsku snahu vašej e, vlády. A samozrejme, videli sme videli sme určitú neurčitosť, čo sa týka vašej európskej orientácii. Avšak v súčasnosti už nemáme viac času, ako povedala aj kolega. Nemáme e, už čas zapodievať sa pravidlom e, jednohlasnosti. E, bohužiaľ, to toto pravidlo posilňuje iba individualistické záujmy jednotlivých členských krajín. Hm. Samozrejme, Nemôžeme žiť naďalej v tomto európskom konkláve, kde neustále dobré rozhodnutia alebo dobré návrhy sú neustále posielané uh, naspäť uh, k spoluzákonodárcom. V záujme európskych uh, občanov a tých, ktorí stoja a vyhlasujú sa za, na obranu európskych záujmov. Nesmieme dovoliť, aby e, sa európsky projekt e, zastavil. A naopak potrebujeme užitočné nástroje, a to vrátane dostatočného rozpočtu, aby sme mohli naplno rozvinúť nás, náš potenciál. Pre nás, socialistov a demokrat, e, demokratov, sa Európa rozvíja na zákonnej sfére, ale aj v sfére vzájomného rešpektu v komunite od januára to, čo ste vyjadrili vo svojom parlamente a vo svojej e, kampane, nadneslo mnohé e, otázníky. A predovšetkým čo sa týka e, prerozdeľovacích kvót migrantov v Európe. No práve na to sa vás chceme opýtať, akým spôsobom potom redistribuovať týchto migrantov, akým spôsobom máme chrániť spoločnú hranicu. Samozrejme, hovorili ste o princípe solidarity, ktorá z, zahrňa všetky naše politiky, všetky naše aspekty, napríklad koheznú politiku. No a e, v druhom rade musím povedať, že e, vaše odmietnutie e, odštartovať proces porušenia pravidel podľa článku 6 voči Polsku a za podporu putinovskej politiky a ide práve e, hm, na prospech ľudí, akí sú Salvini a Orbán. No a samozrejme e, v neposlednom rade, akým spôsobom bude, bude vaša vláda bojovať proti dis- e, diskriminácii LGBT osôb. Pretože tu máme vyhlásenie Európskej komisie o boji proti rasizmu a netolerancii. Pretože Eh, práve Európska komisia zistila, že eh, vaša krajina eh, zdieľa tieto hodnoty, ale nemá zavedené potrebné mechanizmy. Takže ďakujem veľmi pekne a ďakujem vopred aj za odpovede na moje otázky. Ďakujem pani Breso za skupinu EKR, pán Zile. Prezident Kongs, komisijas prezident Kungs, premjerministra Kungs, prieks jūs šeit redzēt. Paldies par enerģisko un ļoti sat... Ďakujem veľmi pekne. Eh, eh, ďakujem za veľmi pekný obsah vašeho príspevku. A eh, samozrejme ďakujeme Lotyšskému parlamentu a Lotyšskej vláde za vašu prítomnosť. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť takisto na dámy, ktorí sú súčasťou vašeho týmu. Myslím, že môžeme byť na ne hrdí a myslím si, že vaši diplomati odvádzajú veľmi dobrú prácu. Ja nelutujem ani jeden deň, odkedy sme vstúpili do Európskej únie a do eurozónu, eurozóny, ale častokrát som lutoval niektoré aspekty európskych politik. A takisto aj imič Európskej únie nie je práve z tých najlepších. A o tom práve chcem hovoriť. váš prejav hm, hovoril o tom, že všetko je v poriadku v Európskej únii a, a mali by sme hodnotiť v miery to, čo sme dosiahli a e, pokračovať čoraz zbiehavejšej únii. Ja by som uvítal, keby ste e, urobili analytickejšie a detailnejšie návrhy. My sme európska e, rodina, ktorí sme vždy podporovali jednotný trh vo všetkých aspektoch hospodárstva. A myslím si, že máme tu určité obavy, ktoré ste zdôraznili aj vy. Hovorili ste, že nie ste spokojní úplne s európskymi šampiónmi. Hovorili ste skôr o národných e, šampiónoch. Manfred Weber spomenul systém špicen kandidátov, kedy sme hovorili, a že by sme mohli súhlasiť s tým, že niektoré e, pravidlá ohľadom e, týchto európskych šampiónov špicen kandidátov by sa mali zmeniť, pretože E, to posolstvo Európa, ktorá chráni, je v poriadku, ale pred čím nás chrániť? Pred vonkajším svetom? Nie je to úplne správny e, prístup. A a ešte horšie je protekcionizmus v rámci jednotného trhu. A tu uvediem príklad, ktorý ste už e, spomenuli na príklade e, e, práve Spojených štátov Ameri- e, amerických, kedy sme hovorili, že by sme mali mať nulové bariéry. E, Hovorili sme takisto aj o ďalšom balíčku opatrení, ktoré boli veľmi kontroverzné a myslím si, že e, spolupráca s lotišskou vládou a litovskou vládou, polskou vládou, rumunskou vládou, e, práve tieto vlády boli e, proti tomuto, pretože to nebolo dobré pre Európu, ak si ak si predstavíte, že by vláda Spojených štátov urobila rovnaký balíček mobility, aby sme, aby sme myslím si, že to by bolo katastrofálne. A bolo by to katastrofálne aj pre rozpočet. A to nehovoríme iba o dopadoch na HDP, ale zároveň častokrát e, e, zabudáme, že federálny rozpočet USA je viac ako 20 HDP. Takže pokiaľ naozaj by sme chceli federalistický e, e, rozpočet, tak EKR a ostatné skupiny e, to odmietajú. A samozrejme hodnotili sme aj to, čo Lotyšsko dosiahlo v oblasti legislatívy spoločnosti, ktoré ťažia bridlicový plyn a hovorili sme o tom aj tu v Štrasburgu. A takisto by som chcel povedať, že je dobré, že ste hovorili o e, výskumu a vývoji. E, to je samozrejme veľmi dôležitý prvok e, nadchádzajúceho viacročného finančného rámca. A vy ste povedali, že dobre, že rastie, ale, a to ale je veľmi dôležité, eh, pretože musíme zobrať do úvahy aj demografický eh, vývoj. Ak budeme rozširovať takýto rozširujúci horizontálny program, ktorý je síce dobrý, ale ešte stále dobre nefunguje, ak budeme očakávať eh, vývoj demografickej spoločnosti v Európskej únie, tak to povedie ešte k väčším, väčšiemu rozdeleniu a znamená to, že ľudia budú cestovať predovšetkým do centier Európskej únie a práve tie krajiny na periférii budú mať čoraz viacej problémov e, s demografickým e, vývojom. Takže načetol som iba zo pár bodov. a Čiastočne s vami súhlasím, čiastočne vám oponujem, avšak myslím si, že počas nového mandátu Európskeho parlamentu môžeme mať e, dobrú spoluprácu spomedzi rozličných skupín na zachovaní e, kľúčových princípov jednotného trhu. Ďakujem veľmi pekne. A za skupinu Alde pán Telička. Ďakujem, pán predseda, pán premiér. Vítajte medzi nami v parlamente. Takže ešte raz Pán premiér, srdečne vás vítam u nás v parlamente. Spomínali ste na začiatku svojho prejavu, že ste sa veľa naučili v parlamente. Môžem e, k tomu urobiť len jednu paralelu. E, ja by som e, aj keď by som nikdy za ňo nehlasoval, chcela by e, český premiér e, bol aj členom Európskeho parlamentu, aby mal iný prístup e, k európskej politike. A vy máte jednu výhodu. Mali ste príslušné poznatky a aj príslušný dobrý postoj. Obávam sa, že to nejde ruka v ruka, Neplatí to rovnako na tú paralelu eh, k českému premiérovi, ako som urobil. Eh, aj jazyky ste spomínali, hovoríte mnohými eh, jazykmi. Nemyslím si, že hovoríte alebo rozumiete češtine, ale to, čo ste povedali, to je ako keby som si prečítal manifest politicky nášho politického hnutia. A to je e, dobré, pretože e, bez ohľadu na fakt, že e, vy ste z EPP, ja som liberál, že máme celý rád otázok, kde je možné nájsť európske riešenia a je veľa otázok, kde sa môžeme dohodnúť aj s inými stranami a to je to, čo by malo byť našim cieľom po nadchádzajúcich voľbách. Takže veľa bodov, na ktorých sa viac vieme dohodnúť. Spomínali ste napríklad e, zjednodušené riešenia, spomínali ste nacionalistov a populistov. Úplne s vami súhlasím. Mali by sme e, riešiť najmä tie príčiny a obavy e, E, tých, ktorých sme stratili v procese globalizácie. Ale musíme byť aj úprimní a férovi. Musíme si povedať, že musíme urobiť určité domáce úlohy v našich vlastných politických rodinách, v našich politických stranách. A musíme e, e, v podstate potrstať tých, ktorí ponúkajú simplistické jednoduché riešenia. Ja som pripravený tak urobiť. K niektorým bodom, ktoré ste vzniesli, hovorili ste o vnútornom trhu. Myslím si, že eh, takmer nikto v tomto parlamente by si nedovolil povedať, eh, že eh, to nie je pešná vec, že áno, len 45 mm, trhu je skutočne otvorených, to znamená, že ešte tu máme potenciál 65 Takže naozaj mm, je e, samozrejme aj dôvod e, obchodovať e, z USA, pretože tam je veľký trh. Potrebujete jedno povolenie a v podstate jeden, jednu zmluvu s mobilným operátorom. U nás ich potrebujeme 27. Takže keď chceme skutočne vnútorný, jednotný, skutočný trh, potrebujeme ísť cez jedného regulátora. Mm, mm, keď si pozrieme napríklad aj e, neférovú konkurenciu z e, Číny, nemalo by to všetko viesť k protekcionizmu, ale musíme pochopiť, že keď otvoríme trhy, a ja som za, že výhoda je na strane tých, e, ktorí radi podvádzajú a na strane veľkých. Takže neklame sami seba, že vytvoríme skutočný vnútorný trh a všetko všetky startupy budú v rovnakej pozícii, ako napríklad je Huawei alebo iné veľké firmy. Takže e, to znamená, že musíme pracovať aj na našich normách, na našich štandardoch a potrebujeme mať aj primeranú politiku. Musíme mať férové prostredie. A otázka je, či máme tú odvahu, či máme vôľu skutočne ustanoviť e, dobrý e, vnútorný fungujúci trh. Ja som za, ak aj vy ste, pustíme sa do toho. Spomínali ste aj otázku vonkajších hraníc. Áno, e, je to kľúčová otázka, ale stále sa nám e, nedarí túto problematiku zvládnuť. Keď sa pozriem na Českú republiku, e, veľa stanovisk politickí lídry už vydali, ale chýba odvaha, chýba vízia, pochopiť, že chceme mať interný trh a budeme ho mať, keď skutočne obhajíme, zabezpečíme hranice. Pokiaľ ide o klimatické zmeny, Mm, mm, dokážeme pracovať aj naprieč celým politickým e, spektrom. E, e, spomínali ste aj holandskú politiku, poľnohospodárskú politiku. Áno, nemáme spoločnú poľnohospodárskú politiku, máme veľa národných rozpočtov, rôznych štátnych dotácií, ktoré idú nad rámec toho, čo je povolené mm, a Pomáha to našim podnikateľom ani našim farmárom. Kolegovia, musíme dodržať e, stanovený rečnícky čas, ak e, chceme dať slovo všetkým prihláseným, ak chceme aj v kečty aj dať slovo. Teraz má e, kolega Papadimulis za Guengel slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Diskusia dnes je naozaj veľmi dôležitá, pretože o niekoľko hodín ukončíme práce v pléne Európskeho parlamentu. E, je to aj posledný prejav pána predsedu komisie Junckera v parlamente. A dnes e, tu je medzi nami lotyšský premiér, ktorý bol dlhé roky našim kolegom v Európskom parlamente a je teraz prvým e, premiérom tejto krajiny, ktorý prichádza k, nem, k nám, aby e, nám opísal svoje vízie o budúcnosti Európy. Niekoľko dní pred voľbami. Myslím si, že teraz ešte nie je na čase potľapkávať sa po pleciach a chváliť sa sa eh, a pozrieť sa na tých niekoľko pozitívnych vecí, ktoré sa nám podarilo eh, zvládnuť. Nie, mali by sme sa pozrieť na to, čo ešte nás eh, čaká, na to, čo sme ešte neurobili, na to, čo sme urobili možno zle, aby sme pochopili, že Takýmto spôsobom by sme mali pristupovať aj k pravicovým hnutiam, k ktorí eh, chcú, eh, ktoré tieto pravicové strany eh, chcú bojovať proti Európe. Pán Kadinš, hovorili ste o akýchsi mýtoch, hovorili ste o o ezopových bajkách, hovorili ste o tom, že je potrebné byť súdržný a nenechať sa nejakými silami roztrieštiť. Mm, Pozrime sa, čo sa udialo po krízach, ako napríklad e, Lehman Brothers. Nerovnosť e, medzi spoločnosťou, jednotlivými vrstvami spoločnosti ešte e, vzrástla v rámci Európy tiež nedošlo k pokroku, pokiaľ ide o právny štát, pokiaľ ide o, o zákonné slobody. A parlament, Európska komisia kritizovali eh, vlády eh, Polska a eh, Maďarska. Mm, ide tam o mobilizáciu článku 7, ale nič sa nedeje v rade. Európska komisia a Európsky parlament predložili návrh, pokiaľ ide o reformu politického azylu. A na rade situácia vyzerá tak, že vlády nerobia vôbec nič. Komisia, Európska centrálna banka, parlament chcú ukončiť e, bankovú úniu. Tretím e, pilierom ide tam o celoeurópsky systém zabezpečenia vkladov. A na rade sa nedeje nič. E, presnejšie povedané, niektoré vlády, napríklad nemecká či holandská, vzniesli dokonca veto. Takže ak chceme, aby Európa postúpila, aby sa ďalej vyvíjala, aby e, bola zomknutejšia, keď chceme e, sociálnu transparentnosť, keď sa chceme postarať o kohéziu, keď chceme urobiť viac v boji proti klimatickým zmenám, tak ako to včera od nás požadovala aj 16-ročná Greta Thunbergová. Potom musíme prestať v EÚ. Pán Weber byť skupinou e, dvoch štátov, niečo si e, dohodnúť a potom ostatných, e, ostatným to len oznámiť. Súhlasíme s tým, čo povedal pán predseda Juncker a síce, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili, potrebujeme aj e, väčší, lepší spoločný rozpočet s viac e, finančnými prostriedkami do spoločného e, rozpočtu krátenia nie sú dobré pre sociálnu kohéziu. Napríklad potrebujeme viac finančných prostriedkov, nie e, menej. Viac prostriedkov, nie menej pre spoločnú poľnohospodárskú politiku, viac finančných prostriedkov pre mládež, pre Erasmus+, pre zamestnanosť, výskum, inovácie a tak ďalej. A moja otázka na vás, pán Karin, že zastupujete teraz radu, ale ste aj bývalým poslancom Európskeho parlamentu. E, prečo e, ste návrhy e, Európskej komisie správu Monty hodili na rade do koša? Ako to vyzerá s politickou dohodou v Európe, s hospodárským približovaním sa? Mm, s menovou úniou a tak ďalej. E, keď sociálne záležitosti nezohľadníme. E, v Kodani bola prijatá sociálna agenda, ale zdá sa, že to je len akási e, nálepka, pretože nič sa nedeja. O čo viac nerovnosti sa objavuje, o to silnejší je aj populizmus zo strany extremistických strán a hnutí, ktoré chcú zničiť a roztrieštiť Európu. Preto som 15 rokmi, 8 poslednými rokmi eh, eh, tam tiež sme eh, mali hnutia lepen a podobne. A vieme, ako to dopadlo v minulom storočí, že sme tam mali vojny, takže my musíme teraz v európskych voľbách sa snažiť získať silnú väčšinu v Európskom parlamente pre tých, ktorí tvrdia, že potrebujeme zjednotenejšiu, demokratickejšiu, sociálnejšiu Európu, ktorá sa postará o, o vymazanie nerovnosti a nie naopak. A teraz dávam slovo pánovi Lambercovi. Ďakujem, pán predseda, milý Pán premiér, milý Kristianš, vítam ťa. U nás nevždy sme si boli zajedno, pokiaľ ide o ekonomické záležitosti, ale vždy e, e, si urobil na mňa veľký dojem, pokiaľ ide o tvoje e, snahy v rámci celoeurópskeho projektu. a to je veľmi e, typické aj vzhľadom na tie záväzky e, u vás v Baltických republikách. Tieto tri Baltické republiky a e, krajiny Beneluxu by v podstate mali lepšie spolupracovať, pretože keď dokážu nájsť dohodu navzájom, môžu byť akýmsi premostením k Európe lepším než francúzsko-nemecké duo, ktorému sa toho času tak veľmi nedarí. Chcel by som pripomenúť, že Európska únia je mierovým eh, projektom. Eh, riešiť eh, problémy treba dialogom. Treba dialogom. Je to vlastne podstatou tohto európskeho projektu. K tej metafore. A ja prichádzam z malej krajiny, podobne ako ty. A aj veľké krajiny, ako si povedal, sú v podstate malé, keď sa pozrieme e, na globálne e, trendy. Pokiaľ ide o jednotný spoločný e, trh, Eh, je to eh, veľmi špecifické, pretože máme veľa eh, mm, dohôd o voľnom obchode, ktoré podliehajú schváleniu v parlamente na rade. A takto to nenájdete v mnohých dohodách o voľnom obchode. A čo ste hovorili o praní špinavých peniazí, myslím si, že ste našli správne slova a myslím si, že je dobré, že sa o to takto zasadzujete k niektorým veciam nemáme e, rovnaké názory, pokiaľ ide o aktivity lotišského lotišskej vlády ekonomika musí byť e, motorom e, aj pre boj proti klimatickým zmenám, pretože tu ide o prežitie ľudskej rasy. Tiež je potrebné ujať sa líderskej funkcie, keď my v tranzícii, v tom prechode nebudeme eh, líderami, eh, tak eh, potom my budeme sa musieť prispôsobiť iným riešeniam z, zo sveta a nebudeme my tí, ktorí tieto riešenia hm, vytvárajú. Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, každé euro, ktoré sa v tej to politike vy e, nakladá, aby sme mali využívať na transformáciu e, plnospodárských e, modelov. modelov. Mali by sme sa postarať o kvalitu a tie stropy už nie sú na mieste. Chápem, že vaša krajina, súhlasím s tým, chce svoj férový podiel z tejto SPP ale v podstate potrebujeme e, zelenšiu spoločnú poľnohospodárskú e, politiku. A druhý aspekt sa týka občianstva. Spomínali ste európske hodnoty. Keď si prečítate článok 2, prvá hodnota, ktorá je tam uvedená, je ľudská dôstojnosť. E, ľudská dôstojnosť každý má na ňu nárok. Je to vlastne spoločné dobro a je to aj zásada e, u vás, e, kde mnoho občanov bolo e, pôvodne občanmi Sovietskeho zväzu. Ako člen EÚ je Lotyšsko veľmi silné. A myslíme si, že vaša krajina by mala urobiť oveľa viac pre podporu práv e, minoritného obč- e, menšinových občanov, menšinových etník. E, vítame vám sa to teda eh, podarilo, že eh, eh, baltickým republikám sa podarilo zvládnuť tú toxickú problematiku, ktorú vidíme v súvislosti s pohybmi migrantov. Vaše vlády boli proti všetkým záväzným schémam premiesňovania migrantov. Tiež ste odmietli podpísať dohodu o migrácii, ktorá podstate len poskytuje usmernenia, ako zvládať túto obrovskú výzvu. Ja, ja dobre vieme, že táto dohoda nie je právne záväzná. Ide tu o e, zodpovednosť, o zdieľanie zodpovednosti, o nediskrimináciu, o ľudské e, práva a len takýto spoločný postup nám umožní tieto výzvy e, zvládnuť. Čiže podpis Lotyšska by mal byť pod týmto dokumentom. Teraz sa pred nami nachádzajú európske voľby voľby a toto je posledná rozpráva v Európskom parlamente pred európskymi voľbami. Môžete sa spoľahnúť na nás, že budeme robiť všetko preto, aby sa nám podarilo budovať nadnárodnú demokraciu a chceme to urobiť pre všetkých. E, budeme mať na zreteli najmä ľudskú dôstojnosť a nie krátkodobé e, zisky. čo stabilnejšia e, bude demokracia, o to viac nám bude budú naši občania dôverovať. Ďakujem pekne. A teraz menej skupiny AFDD e vystupí poslanec Coburn. Oh, we're on. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Premiér Karinš, vážený predseda komisie jean Juncker, drahí oponenti, dámy a páni, prajem všetkým príjemné veľkonočné sviatky, blížia sa. Áno, Situácia okolo Notre Dame, verejná mienka ukazuje, že nám veľmi leží na srdci kultúrne a náboženské dejstvo Európy. Jednota európskeho kontinentu vychádza z filozofického nábožného, náboženského dedičstva rímskeho práva, gréckej filozofie, kresťanského náboženstva a britskej demokracie. Keď sa pripravovala ústava Európy, neskôr šla Lisabonská zmluva, ktorá sa nám veľmi nepáči, EÚ zamietla akýkoľvek odkaz na Boha alebo kresťanské náboženstvo v Európe. Ako by to bolo niečo cudzie európskemu kontinentu. EÚ ako taká, projekt agresívneho sekularizmu, Roger Scruton povedal, že to je ekofóbia je zamietnutím nášho vlastného, obmetnutím nášho vlastného dedičstva, našej kultúry, vychádzajú z našej kultúrnej slabosti, tá sa momentálne veľmi prejavuje. A preto mnohí v Európe aj zamietajú Európsku úniu. To je ten dôvod, prečo ju odmietajú. Európsky projekt je takou eh, hrozbou, takým prelomom náboženským. Pán Robspier akoby za tým stál a je mu podobný. No, premiér Pán Karinš vo všetkej úcte povedal, že Rusko súvisí s Brexitom že má s tým niečo dočinenia. Prepačte, pane, ale my sme sa postavili proti autoritárstvu uh, už viackrát, čiže naozaj verte, že sme schopní sami sa rozhodnúť ako s Európou. Nechceme byrokratický autoritarizmus uh, eh, nevolenej uh, bruselskej byrokracie. A myslím, že Európsky parlament je toho dobrým príkladom. Chceme byť riadení vlastným parlamentom, nami voleným. Momentálne náš parlament e, je dominovaný establishmentom, ktorý sa infiltroval, e, viac než 30 rokov na to mal Eh, tam eh, sa infiltrovali eurokrati, eh, pro európske síly. áno, Brexit mohol byť jednoduchý povedať si, budeme žiť podľa pravidel VTO a tak ďalej. Ale títo infiltranti povedali, nie, takto to neurobíme a naša premiérka pani May zavadzala krajinu naozaj v mnohých prípadoch. Áno, počuli sme mnoho hlúpostí o backstope, jeho nevyhnutnosti, e, pokiaľ ide o Írsko e, naozaj establishment vo Westminstri, e, nie je v kontakte s vlastnými voličmi. Vidíme to naozaj veľmi zjavne. Európska únia a tí establishmentoví spojenci um, naozaj um, robia uh, veci, uh, aby sa um, v súvislosti e, s Brexitom e, vyhli e, voľbám Európskeho parlamentu, lebo situácia by sa mohla ešte zhoršiť, keby zvyhrala Faražová strana pre Brexit. Naozaj, keby voľby boli, tak by to jeho strana vyhrala. Takže naozaj musíme vyhnať týchto euroinfiltrátorov z, Európskeho parla- pardon, z Európskeho parlamentu. Ja si myslím, eh, že britský parlament mm, na prekvapenie možno negociátorov z európskej strany uh, skrátka sa nepohne, čiže je to plitvanie eh, časom. Ale tí infiltranti sa snažia zubami, nechtami udržať My však chceme takú úpravu, ktorá pôjde na prospech eh, občanov eh, Británie. Nemôžeme ako moderná inkvizícia, ako EÚ trestať tie krajiny alebo tých jednotlivcov, ktorí eh, nezdielajú euro vieru, tak povediac. Dámy a páni, ľudia v, by sa mali ponaučiť z dejín. Keď sa pozrieme na to, ako v Nizozemsku e, zvrátili inkvizíciu, ktorá dominovala celú Európu v tom e, čase, tak aby ľudia mohli konečne myslieť slobodne sami e, za seba. Tieto boje proti španielskej inkvizícii viedli k vzniku slobodne mysliacich demokracií v európskych krajinách a Spojenom kráľovstve. Takže ďakujem pekne za takýchto troch mysliteľov. No a tí uh, slobodní mysliteľia, pardon, slobodní mysliteľia, slobodní mysliteľia Mm, ktorí momentálne pôsobia, tých vy nazývate populistami. Eh, ale to, čo vy nazvať populizmom, čo skoro vyhrá voľby po celej po celom území Európskej únie a budú v tomto Európskom parlamente a budú dominovať a radikálne zmenia Európsku úniu alebo ju zlomia jedným alebo druhým smerom. Eh, Iné alternatívy nie sú. EÚ je hrozbou pre úzku demokraciu, rovnako ako inkvizícia v 16. storočí e, ohrozovala slobodné myslenie a demokraciu. Prime Minister Karen said, we do not have to worry about migration. And that... Pán Karinš, e, migrácia. Ľudia chcú prísť na demokraticky stabilný kontinent ja ich neobvinujem, keby som ja žil v krajine tretieho sveta, niekde mimo Európy a ja by som chcel prísť do Európy. Kto môže týchto ľudí viniť? Áno, ja by som to chcel, keby som bol nimi. Ale ak sa tie počty zmenia, filozofia, demokratická povaha európskeho kontinentu toto nie je v záujme, v záujme koho to je, ľudí, čo tu žijú, alebo tí, ktorí sem prichádzajú. Bude to naozaj katastrofa. pád sektoru zdravotníctva. To je tá najväčšia obava. Takže Európa, dámy a páni, zvýťazí iba keď uh, sa tu bude uplatňovať iná, iná ideológia, nie taká ako doteraz. Ďakujem pekne, pán predseda. È vero, onorevole, onorevole, ha ragione. Áno, máte pravdu. E, pán Coburn prekročil rečnícky čas, ale všetkým predsedom skupín dovolujeme prekročiť rečnícky čas. E, nie sú tu žiadne výnimky, pravidlá sú rovnaké pre všetkých. E, za skupinu ENF pán Bej. Merci, monsieur le président. Monsieur... Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán premiér. Áno, ten strašný požiar, ktorý postihol parížský Notre Dame, nám pripomína, aké zraniteľné je naše dedičstvo, jedna z najkrajších budov, jedna z najkrajších symbolov našej civilizácie v plameňoch. E, naozaj e, boli z toho srdce Francúzov a Európanov. E, v vďaka eh, odvážnym činom eh, a rýchlej reakcii požiarníkov sa podarilo veľkú časť zachrániť, čiže bude sa môcť eh, ten chrám obnoviť vo svojej niekdajšej sláve. Čiže sa podarilo zachrániť aj hlavné artefakty z tohto kostola. Takže uvedomujeme si, že je potrebné chrániť a odovzdávať naše dedičstvo ďalej Eh, nie je to však iba materiálne dedičstvo, ale eh, aj to civilizačné, náš kresťanský odkaz, naše kresťanské dedictvo. Áno, vy ste hovorili o euroskeptikoch, eh, ako by boli proti štruktúram Európskej únie. Nie, my veríme v Európu, milite sa, my sme presvedčení, že existuje európska civilizácia, spoločná kultúra a že je tu množstvo víziev, ktoré musíme, ktorým sa musíme postaviť spoločne. Ale táto ochota, tá si vyžaduje naozaj aj zdravý rozum. A vy ste sám povedali, povedali, že pokiaľ ide o imigráciu, riešenia nemáte. Nedá sa nič robiť, e, ako zastaviť tú imigráciu, nie sú riešenia. No ale realita je taká, že môžeme konať a Mateo Salvini to ukazuje v Taliansku každý jeden deň. E, máme tu na výber. Na jednej strane pán Avramopoulos, európsky komisár, ktorý hovorí, že potrebujeme imigráciu, aby sme kompenzovali demografický deficit, ktorý tu máme. A potom druhá strana, odvážna talianská vláda, vláda v Maďarsku, ktoré uplatňujú veľké sociálne, fiškálne politiky, podpora rodín, podpora e, pôrodnosti. Čiže áno, sú tu dve vízie, jedna proti e, druhej, e, akceptovanie imigrácie alebo jej zastavenie. Čiže buď to, to riešiť migráciou alebo zvýšením domácej pôrodnosti. Európska únia e, je charakterizovaná e, tým, že nechce protekcionizmus nikde ani vnútri, e, vysielanie pracovníkov, nekalé praktiky a tak ďalej a tiež navonok dohody o voľnom obchode, znižovanie cieľ a tak ďalej. Čiže na druhej strane USA, ochrana, navonok veľmi ofenzívna politika a oni často využívajú európsky kontinent ako istý priestor, kde môžu využívať e, ten hospodársky liberát lizmus, e, môžu využívať našich e, zamestnancov, naše predpisy a tak ďalej. Čiže znova stoja proti sebe dve vízie politiky. Na jednej strane tá, kde sa Európska únia považuje za ihrisko bez pravidiel, úplne otvorené, alebo potom protekcionizmus úplná ochrana. Pokiaľ ide o našu inštitucionálnu organizáciu, áno, musíme väzať na demokraciu ako EÚ. Pokiaľ ide o obrovskú moc Európskej únie, veď som si vypočul pána Webera pred chvíľkou, aj socialisti o tom hovorili a tiež Emmanuel Macron to podporuje, e, že musíme zase ešte ďalej, e, ďalšia úroveň federalizmu e, s rušením rozhodovania jednomyselnosťou. Potom čo? Zrušíme kvalifikovanú väčšinu, potom ešte jednoduchú väčšinu, aby sme mali Eh, fungovanie za zvornými dverami čoraz autoritárskejšie a netransparentnejšie. Európa národov, Európa spolupráce. Túto chceme, alebo chceme Európu komisie a eh, ďalšie úrovne federalizmu. 5 eh, týždňov nás delí od európskych volieb. Európsky projekt je zjavne na kryžovatke, kryžovatke ciest. Čiže máme kapacitu obnoviť sa e, tak, e, aby sme e, znova mohli obstáť ako kolektív národov na medzinárodnej scéne, alebo budeme trvať na týchto dogmách, na, zotrváme na technokratickej logike. Bude Európa chrániť svoju ekonomiku, alebo sa stane hračkou ostatných veľmocí. Čiže chceme mať národy, ktoré budú podporovať Európsku úniu, alebo chceme úplne zamietnúť svoje korene, svoju civilizáciu a necháme toto všetko zaniknúť. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz menej neza radených, pán Golniš, nech sa páči. Vážený pán premiér, vážený bývalý kolega, hovorili ste o budúcnosti Európskej únie a čo ste hovorili? No, úprimne, e, že ak nezmeníme perspektívu, tak e, to bude temná budúcnosť. 30 rokov som strávil v tomto Európskom parlamente a videl som istú perverznú dynamiku luciferovskú, diabolskú. Väčšina koliek eh, chcela celému svetu eh, nanúcovať eh, určité princípy, ktoré oni sami nesvetia, pokiaľ ide o menšinu, ktorá stojí proti ním. Naozaj chcú riadiť všetky aspekty života kultúrneho, sexuálneho, politického, eh, ekonomického, 500 miliónov Európanov, eh, super štát, eh, euroglobalistický, kopa nariadení, smerníc, samé normy, samé obmedzenia, otvorený konkurencii k krajín, ktoré nám nič podobné neposkytnú. Pán premiér, štáty eh, sa oslobodzovali od eh, sovietského eh, zväzu. Na čo, aby vznikol nový takýto zväz tu? Je potrebné zmeniť smerovanie, je potrebné založiť našu Európu na skutočných hodnotách našej civilizácie. Musíme vítať život a nie potraty, rodinu a nie neustálu podporu sexuálnych menšín, oslabovanie eh, človeka, sila kapitálu. Eh, toto nie je dobré. Naozaj musíme spolupracovať ako slobodné národy, konkrétne projekty v konkrétnych oblastiach, eh, ktoré sa naozaj prejavia na živote občanov. Čiže budeme vidieť, aká hodnota za aké peniaze. Nemôžeme nutiť tých, čo nechcú. Nemôžeme ich identitu pošlapávať, ich vôľu musíme e, tie e, múry e, dezinformácií naozaj zbúrať, tak aby mohli jednotlivé krajiny, jednotlivé národy spolu komunikovať. Je to naozaj pokritectvo. A ľudia ale konečne otvárajú oči. Eh, my sme zasiali, iní budú žať. Eh, pokiaľ ide o slobodu a zachovanie našej európskej civilizácie, nech eh, žije spojenectvo slobodných národov v obnovenej Európe. Ďakujem pekne. Bol som veľmi flexibilný pre prvú, prvé kolo E, príspevkov a samozrejme chcem, aby sa dostali na rad všetky tí, ktorí sa prihlásili do spontánnej časti rozpravy. Prosím o teraz rešpektujte rečnícky čas, e, pretože potom na všetkých poslancov nevíde. A vzhľadom na to, že toto je posledné zasadnutie parlamentu, aby, tak chcem, aby všetci odišli spokojní. Teraz má slovo pán predseda vlády Karinš na prvé kolo odpovedí. No, ďakujem veľmi pekne, keď e, prvý príspevok bol trochu dlhý, tak tento bude naopak veľmi stručný. Sú dva spôsoby, ako sa vysporiadať e, s rozdielnymi názormi. Najlepší spôsob je, ako to vidíme v tejto snemovni. Diskutujeme, počúvame sa rešpektujeme sa, ale mm, nakoniec hlasujeme a ideme ďalej. Existuje iný spôsob, ako sa to dá e, urobiť a je to niečo, čo zažívala moja krajina mimoriadne dlho počas okupácie s Sovietským zväzom. To znamená, že nemôžete nič povedať, nemáte právo vyjadriť svoj názor, nehlasuje sa, niekto iný rozhodne e, za vás a potom vás e, e, odtisnú otisnú bokom ako oni napredujú. Je jasné, čo je najlepší spôsob. Ja som veľmi rád a som ochotný diskutovať s kýmkoľvek, ktorý je presvedčený o tom, že cesta vpred znamená vzájomnú spoluprácu. Toto je e, sila Európskej únie. Fakt, že sme boli schopní zachovať individuálne suverénne štáty so silnými identi- identitami, e, s ich kultúrami a jazykom ako nezávislými, no napriek tomu previazanými históriami, znamená, že dokážeme spolupracovať, aby sme dokázali otvoriť naše trhy obchodu, aby sme dokázali využiť e, naše spoločné zdroje na prospech nás všetkých, na to, aby bol náš hlas silný všade vo svete Niekto, kto nevedel a nezažil sovietský zväz, nevie absolútne nič eh, o tom, ako funguje Európska únia. Táto únia je úniou slobodnej vôle. Únia slobodnej vôle účasti zo strany občanov. A vieme, že keď eh, občania zmenia svoj názor a chcú odísť z Európskej únie, nikto im nebude brániť. Je to slobodná únia, je to jedinečný experiment. Spojené štáty americké sú krajinou založenou na imigrácii. Pôvodní Američania nie sú tými, ktorí majú najväčšie práva v Spojených štátoch amerických. Pôvodní obyvateľia ľuďmi, eh, ktorí nazývame Američania, prišla z Afriky, Európy, z Ázii. S tým, že niečo nechávajú za sebou, ale že sa stávajú niečím novým spoločne. Tu nás v Európe nikto nemusíme nikam ísť. Môžeme si zachovať naše kultúry, naše identity, naše jazyky, ale napriek tomu spolupracujeme na politickej, kultúrnej a hospodárskej e, úrovni na prospech našich občanov. A toto je cesta vpred. Nemusíme sa vzdávať ničoho. Môžeme zdieľať naše zdroje, môžeme byť silnejší ako jednotlivci ale o to silnejší ako kolektívna únia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda vlády, za váš veľmi krátky príspevok. Prvým rečníkom je pán Kelem v spontánnej časti rozpravy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto je môj posledný príspevok a prejav v tomto parlamente. E, dnes naozaj e, potrebujeme si vážne položiť otázku, čo môžeme viac urobiť a čo sme zanedbali v ostatnom období. Európsky parlament nástojil na tom, že komunistické zločiny sú na rovnakej úrovni ako nacistické e, zločiny. Avšak toto je pálčivý politický problém za ostatných e, desiatky rokov. Pretože praktiky e, ľudí z KGB boli úplne rovnaké ako z hitlerovského gestapa. Avšak nemali sme v Nemecku by nebolo možné, aby niekto e, ako bývalý gestapak viedol krajinu. E, v Rusku to evidentne možné je. Tento štát Ehm, e, sa drží na nohách iba kvôli ruskej a európskej e, korupcii, e, pretože častokrát sú to práve západné banky, ktoré perú ruské peniaze. Ak by sme to nerobili, tak Putin jednoducho zmizne. Voglio ringraziare l'onorevole Kelam Ďakujem veľmi pekne, pán Kelam. Pán Kelam, povedal som verejne, že pre mňa ste vždy boli príkladom. Uznávam vás a rešpektujem aj to, ako ste bojovali za demokraciu. A ďakujem vám veľmi pekne, ktoré, ako ste prispeli našej únii a tomuto parlamentu. Pán López Aguilar je ďalším rečníkom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto je koniec mandátu tohto parlamentu. A naozaj je čas skloniť sa pred vašim preeurópskym eh, eh, prejavom. A eh, samozrejme vysloviť rešpekt takémuto predsedovi vlády a takisto aj poďakovať predsedovi Žánovi Klodovi Junkerovi, eh, ktorý vám dal kvalitné odpovede. Avšak eh, ja mám ešte stále niekoľko otázok. V prvom rade hovorili ste o nebojovaní proti eh, proti populizmu, ale o príčinách populizme. Avšak toto je demagógia. A toto počúvame teraz, že naživo v Európskej únie. Nemáme stať bojovať? E, hovorili ste o imigrácie. Áno, samozrejme, musíme posilniť ochranu vonkajších hraníc, ale nepovedali ste nič o solidarite e, čo je samozrejme takisto aj základom európskych zmluv. Solidarita členských štátov. To znamená, že spoločne riešime problémy a to zahrania e, migračné toky a žiadateľov o azyl. Ďakujem veľmi pekne, predseda Tajany. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda vlády Karinč. Pán Starbatty. Äh, Ďakujem veľmi pekne. Jean-Claude Juncker povedal, že musíme Európu milovať. A ja Európu e, milujem, ale práve kvôli tomu, že ak Európu milujeme, musíme poukázať aj na jej slabé stránky. Ja som počul, a pohovorím, že nesmieme obetovať aj záujmy našich e, e, ľudí priniesť na ob- ako obeť na oltár Európy. E, musíme niečo vytvoriť aj v samotnej Európy. Pán predseda vlády, hovorili ste o tom, že potrebujeme neregulované trhy. Máme dva ústredné trhy, ktoré sú plné regulované. A to sú eh, výmenné kurzy a to sú úrokové sadzby. A samozrejme, pokiaľ tieto sú regulované, tak samozrejme tomu sa musia prispôsobovať aj ostatné trhy, ako pracovné trhy. Ja by som si naozaj prial, aby tento parlament eh, v budúcnosti sme už nehovorili, že, že nesmieme obetovať našich občanov na oltár Európy. A a toto nevyrieši problém. Musíme byť sami konkurencieschopní a to je vašou úlohou do budúcnosti. Honorevole Mitrofanovs. Pán Mitrofanovs. Uh, Vážení kolegovia, chcel som pôvodne hovoriť uh, o úniku mozgov, uh, ktorú zažívame v Lotyšsku a v nových členských štátov. A čo môžeme urobiť na európskej úrovni, aby sme zastavili tento proces? Ale musím upozorniť na e, jednu časť prejavu nášho predsedu vlády. Prečo? E, no jednoducho preto, že vyzval Európsku úniu a parlament, aby sledovali dobrý príklad integrácie v Lotyšsku. A ja vám musím povedať, e, nie je to práve úspešný príbeh. Naopak je to hanebný príbeh ničenia e, menšinového školstva, e, ničenia nezávislosti mnohých e, menšín. A pôvodne tieto menšiny podporovali nezávislosť a vývoj Lotyšska ako nezávislého štátu. Avšak teraz zažívame naozaj depresiu, pretože naše deti a naše rodiny nemajú možnosť získavať vzdelanie v materskom jazyku. Prosím, kolegovia, nenasledujte tento prípad. Príklad. Pán Morvaj. Hazám, keresztény Európa. Pani Morvaj, čo sa týka kresťanskej Európy, žili sme 100 až 200 rokov vo farizejskej Európe, ktorá nemala s kresťanstvom nič spoločné. Ak prežijeme boje, budeme stále schopní veriť v Boha, v mier a lásku. Vážení kolegovia, citovať eh, maďarského básnika z roku 1923 a toto boli práve tieto e, verše a toto je aj moja rozlúčka s Európskym parlamentom. Boh ochraňuje moju krajinu a kresťanskú Európu e, s Bohom. Pán Cver. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Vážený e, pán Karinš, je E, veľmi e, dobré a zvláštne, ale vlastne akým spôsobom ste sa stali e, premiérom. Ste z veľmi malej politickej strany, ale napriek tomu sa vám podarilo získať väčšinu na vytvorenie fungujúcej lotyšskej vlády. Odpoveď, prečo sa vám to podarilo, poznám, pretože ste čestný človek, ktorému môžu, možno dôverovať. Eh, ste eh, mm, pichou tej krajiny, eh, ste za Európu a chcete rovnako ako ja v Slovensku sa zasadzovať za rovnaké veci ako ja, najmä otázka právneho štátu. My sme mali veľkú súdnu, veľký súdny mm, teda prípad Patria, tam došlo k e, veľkým problémom s e, súdnictvom. Som si vedomý toho, že aj iné krajiny majú so súdnictvom veľké problémy a pýtam sa vás, či si myslíte, že by v e, Únii sa tiež mali takéto nejaké pravidlá pripraviť, aby sa prípady zneužívania súdnictva nestávali. Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi naozaj potešením eh, mať možnosť vypočuť si eh, pána eh, premiéra Lotyšskej republiky. Krišianis naozaj si zanechal trvalé stopy v tomto parlamente, keď si v ňom pracoval. Čo je ale veľmi dôležité aj dnes, že si eh, nám vyslal eh, eh, signál, akým spôsobom sa má uberať táto Európska únia a hovoríš tiež o, o úlohe, akú má zohrávať spoločný trh, najmä digitálny jednotný trh vieš rovnako dobre, ako vieme my, že hlavnou prekážkou obvykle je rada. Nie je to komisia, nie je to parlament, ale je to rada, e, pokiaľ ide o prelomenie bariér. Ona by to mohla urobiť a ty máš teraz to privilégium, že si e, členom e, rady a môžeš byť silným hlasom, ktorý sa bude zasadzovať za prelomenie týchto bariér. Tam želám ti v tom veľa šťastia kolega kam, kolegyňa Kampula tri, pán predseda. Mala som e, e, tú čest, že e, som poznala pána Karinša ako člena ITER. Páči sa mi jeho postoj k spoločnému trhu a zdieľame entuziasmus pre spoločnú Európu. Musíme Eh, sa snažiť aj získať nejaké výhody eh, z toho, čo v Európe eh, robíme. A síce viac než 20 sa podielame na celosvetovom obchode. Odkiaľ prichádzajú tieto populistické, populistické hlasy? Nevidím jediný dobrý dôvod pre izoláciu sa pokiaľ ide o klimatické e, zmeny, spolu sa nám e, môže e, podariť riadiť ten smer, usmerniť trhy. Pokiaľ ide o, o trh automobilov. E, sú k dispozícii aj auta s nižšími emisiami a e, mali by sme e, mať možnosť spoločne to zvládnuť. V rámci volieb môžeme eh, hovoriť s občanmi a musíme sa postarať o, o to, eh, že eh, sme pracovali aj v prospech našich robotníkov, ktorí majú možnosť pracovať aj za hranicami svojich krajín, že sme toho urobili veľa pre dobro našich občanov. Pán kolega Maker, ďakujem pekne, pán Karinš. To bol naozaj veľmi silný prejav a e, po ňom e, verím v silu malých krajín. Mm, Small is beautiful. E, Lotyšsko je teraz samostatnou krajinou, krajinou úspešnou. Mm, Keď sa pozrieme na E, Škótsko alebo e, Katalánsko v Európskej únii. Tiež sa snažia získať e, samostatnosť, ale Európe sa to nepáči politicky aktivistky, aktivisti sú eh, potláčaní. A to nie je dobre, pretože eh, keby ľudia eh, videli, že základné európske práva sú garantované a chránené, to by bolo dobre. Takže aj ako malá krajina mám na vás prozbu, robte veľké veci, počítame s vami. Pán kolega Hökmark, pán predseda, pán premiér, chcem povedať, že vývoj v Lotyšsku, Litve a Estonsku mm, je zázrakom modernej histórii. Mierová transformácia, sloboda, pred 30 rokmi v Švédsku e, som začal podporovať e, tieto baltické e, krajiny. Estonsko, Lotyšsko sme navštívili. Stretol som sa so Sandrou Tunem. Bojovali sme za nezávislosť na sovietskom území. A teraz môj veľmi dobrý priateľ tu sedí vedľa mňa, mm, teda mm, je tu pred nami a ty môj priateľ vedľa mňa si tiež dobrým priateľom. A teraz tento dobrý priateľ je lídrom e, slobodného a nezávislého Lotyšska. To je e, zázrak. E, rád by som povedal kolegom, pretože toto je môj posledný prejav tu. Naozaj si neviem predstaviť nič lepšieho, než Maťa tu dnes Kristián eh, eh, Šukariš. A nenechaj, aby eh, ľudia typu kolegu Koburna nás tu viedli a zavádzali Európu, pretože to, čo ste vy dosiahli, tú politickú, je, je teda politická e, zmena, máte víziu, ako zmeniť e, Európu a to je naozaj to najlepšie, čo e, môžeme urobiť a tí ostatní reprezentujú tú absurditu, ako niečo neurobiť a my sme hrdí na to, že vy ste našim susedom. Ďakujem. Thank you. Ďakujem, eh, Gunnar, za eh, tvoju angažovanosť v tomto parlamente. Kolega Bogovič. Príjemný dobrý deň, e, milý e, Krištians. Som veľmi rád, že ťa opäť e, vidím. Zažili sme naozaj veľmi krásne chvíle ako kolegovia tu v Európskom parlamente a veľmi ma nadchli tvoje slova. Aj slovenský premiér mal príležitosť hovoriť tu v parlamente. Chcem sa ti naozaj poďakovať za tento fantastický záverečný prejav v rámci tejto série prejav prejavov predsedov vlád Európy. Prichádzam z krajiny, ktorá má komplikovanú históriu. Aj tvoja krajina je, má veľmi závažnú um, históriu. Um, preto je o to dôležitejšie mať tú víziu Európskej únie, spoločného sveta. A všetko to, čo bolo povedané, podporujem. Je potrebné rozvíjať Európu všetkými smermi. Je potrebné zasadzovať sa aj o výskum, o pracovné miesta. Mňa zaujíma najmä otázka súvisiaca s eh, viacročným finančným eh, rámcom. Je potrebné viac sa eh, a lepšie sa pochopiť, najmä pri realizácii poľnohospodárskej politiky. Platíme 1,3 do spoločného rozpočtu Európskej únie, takže je potrebné, aby táto kohezná politika bola v podstate podstatne lepšia. Kolega Blanko López má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán premiér, za to, že ste medzi nás prišli. Počas tohto legislatívneho obdobia sme spolupracovali v rámci tohto e, spoločného mandátu a chcem to povedať pri tomto mojom poslednom prejave v e, parlamente. Urobili sme to, e, čo sme e, najlepšie vedeli, napríklad pokiaľ ide o spoločný trh obchodovania s emisiami. Máme dobrú legislatívu, ktorá sa postará o čo možno najväčšie úspechy v rámci boja proti klimatickým zmenám. Máme veľké úspechy, pokiaľ ide o energetickú účinnosť. Tá energia, ktorú nespotrebujete vôbec, je e, energiou najčistejšou. E, tiež sme prispeli k vzniku smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, aby e, sme sa zasadili, zasadili o to, aby emisí bolo čo najmenej, najmä v oblastiach, e, kde je emisí najviac, napríklad vykurovanie, doprava. Robíme všetko preto, aby Európska únia mala legislatívny rámec, ktorý bude e, príkladom a ktorý bude mať ambiciózne ciele v boji s klimatickými zmenami. Budúcnosť Európy je e, e, spojená práve s tým, ako sa postavíme voči týmto najväčším celosvetovým výzvam, medzi ktoré v súčasnosti patria najmä tieto výzvy boja proti klimatickým zmenám. Ďakujem. Pán predseda, dnes sme viackrát mali možnosť eh, vypočuť si, že Európska únia a parlament eh, produkujú tu vynikajúce eh, čísla, dobré výsledky a vy ste toho príkladom. Pokiaľ ide o korupciu, pokiaľ ide o problematiku prania a špinavých peňazí. Vy veľmi dobre viete, ako sa tam, eh, ako tam treba postupovať. Nie sú eh, to eh, len finančné prostriedky, ktoré teda finančné prostriedky prichádzajúce z prania špinavých peňazí sa využívajú potom na nekalé účely, napríklad na financovanie terorizmu a podobne. Ja by som aj v nadchádzajúcom parlamente sa rád postaral o to, aby e, sa hovorilo o týchto problémoch, aby sa riešili. Ďakujem, kolega. Uh, dear colleagues. Pani Peltere Milí kolegovia, milí Krišianis, som veľmi hrdá na nášho premiéra. E, váš prejav bol vynikajúcim e, obrazom budúcnosti Európy. Hovorili ste o mnohých problémoch a ja som e, za to vďačná. Som tiež hrdá na to, že sa vám podarilo vytvoriť v Lotyšsku takú vládu s novými e, silami, silami e, v situácii, kedy mnohí sa obávali stať sa premiérom a byť e, lídrom. Ale vy ste túto problematiku zvládli, vám sa podarilo znížiť náklady e, aj napriek tomu, že ste mali menej finančných prostriedkov z kohezných fondov. E, naše výdavky sú viacnásobne menšie než vo viacerých iných porovnateľných e, krajinách. Hovorilo sa tu o tej sovietskej rusifikačnej politike, ktorá stále pokračuje a ešte stále bojujeme. Teraz sa to volá otázka týka týkajúca sa národnostných menšín. Lotyšsko je jedinou krajinou, kde e, ešte stále je možné e, chodiť do školy e, v, a učiť sa v ruskom jazyku. A, je to komplikovaná otázka aj pre samotné Lotyšsko, ale chrániť, budovať Európu je našou úlohou. Ďakujem pekne a veľa šťastia vám v tom prajem. Kolega Boštináru, ďakujem pekne, pán premiér. Ďakujem vám za e, váš pragmatický e, prístup a prejav a za vaše e, realistické názory. Zdieľam mnoho z toho, čo ste povedali. E, ja sám a e, moja krajina Rumunsko zdieľame mnoho vecí, tak ako ste ich aj vy e, povedali. Ako sa pozeráte na vzťah medzi Európskou úniou a NATO? Aké sú otázky týkajúce sa obrany? Ďakujem. Kolega Benson. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne Kristianiš za tento veľmi silný prejav, vizionársky. Ja mám na teba jednu požiadavku, prosím. To, čo si nám povedal, povedz to aj v rade, odkáž to aj im, pretože záujmy Európy tie teraz ohrozuje komunistická Čína. To, čo teraz vidíme na vlastné oči, je priemysel v Európe, ktorý je vystavený obrovskej konkurencii útokom zo strany čínskych konkurentov. Vidíme tu subvencované, e, dotované e, lodiarské spoločnosti e, z Číny, ktoré podkopávajú naše vlastné. A oni sa musia prispôsobovať čínskym požiadavkám. Je to naozaj nekalá konkurencia, pokiaľ ide o náš európsky e, priemysel a ide to v rozpore s európskymi predpismi. Ide o súkromný trh, e, nemáme tu žiadne dotácie zo strany štátov v EÚ. Nebuďme naivní, potrebujeme, aby sa toto čo najskôr riešilo. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Ranžel, nech sa páči. Minister, let me Vážený pán premiér, rád by som vám zablahoželal k jednému z najinšpiratívnejších pre, prejavov, aké sme tu kedy z úst nejakého premiéra počuli. Rád by som vám položil jednu otázku týkajúcu sa koheznej politiky. E, teda ide mi o kohezné fondy. Európska komisia predložila návrh No a sú to krajiny ako napríklad Lotyšsko, ktoré sa naozaj zo všetkých síl snažia, um, nedosahujú európsky priemer, ale prídu až o 14 e, európskych kohezných fondov. Portugalsko príde o 7, Chorvátsko o 5. Dá sa toto akceptovať? Môžeme to prijať, že najchudobnejšie krajiny prídu o prostriedky z koheznej politiky? Pán Karinš, ako sa k tomuto postavíte? Pristúpite k tomu ako portugalská vláda? Pedro Markiš, nás minister, úplne spokojný s tým, že komisia škrtá prostriedky krajinám, ktoré, držia, ktoré držali všetky e, európske pravidlá. A tieto potom budú ťahať za kračí koniec a prídu o určité prostriedky. Takže čo tieto krajiny môžu urobiť, pokiaľ ide o návrhy komisie? Ďakujem. Teraz pán Mamikins. Paldies, kongs, kungs, ministers. No, ko dedzīga... Ďakujem pekne. Pán premiér, vy ste vo vašom prejave hovorili o mm, Fazanovi a jeho troch e, synoch. Takúto báj ste nám spomenuli. A mm, toto dobre odráža rôznosť v Európe, ale ten, ten fakt, že e, dostala lotišská vláda list, kde sa vyzýva k zachovaniu vyučovania v menšinových jazykoch. Vy hovoríte, že to sú um, hlupáci, um, naivní ľudia, ale ja som jedným z tých autorov. Pani Sargini, uh, napísala vynikajúcu správu o praní špinavých peňazí. Ale ako je to s tými obchodmi a eh, s realitami? K tomu ste sa veľmi nevyjadrovali. No neviem, či je to dobrý príklad. Pán karin, že chcete zmeniť Európu, tak začnite sám u seba. A zbavte sa vášho amerického občianstva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne. Ste tu sedeli 5 rokov tu medzi mnou a, a pánom Hökmarkom a ja keď som sem prišiel 50 rokmi, tak uh, som išiel prvý deň do kantíny a vy ste tam boli a pozvali ste ma, aby som si prisadol k vášmu stolu. E, nezabudol som na to, naozaj ste slušný človek, vynikajúci priateľ. A ďakujeme za podporu Írska. E, včera ste to povedali na schôdzi EPP. Veľmi si to vážime. Jedna otázka. E, Veľmi ma tešilo, že ste spomínali eh, trestnú činnosť a pravdepodobných peňazí, eh, že ste očistili celý ten špinavý biznis vo vašej krajine a vraz ste vravili, že sa to teraz pustí ako lavína do iných krajín. Čiže čo by sme mali urobiť my v ďalšom funkčnom období ako ďalší parlament, aby sme toto posunuli ďalej, aby trestná činnosť preneškových peňazí neoberala slušných ľudí o peniaze, takže želám veľa úspechov. E, ďakujem pekne. Ďakujeme. Teraz pani Gomeš, nech sa páči. Vítajte tu, pán premiér Karinš. Rada vás tu vidím. Veľmi rada som s vami spolupracovala, konkrétne v tom týme, kde sme vyrokovali 4. a 5. smernicu o praní špinavých peňazí a ja som sa veľa naučila ako vy. A potom ten vyšetrovací e, výbor, ktorý sme mali v oblasti e, daní, nich podvodov. A veľmi sa mi páčilo, a plne to podporujeme, to, čo si, to, čo si vypovedali, že potrebujeme naozaj centrálny dohľad v Európe e, pokiaľ ide o pár prvých peňazí. Ale moja otázka na vás, vy teraz ako premiér budete tlačiť e, na e, takúto európsku inštitúciu FIU, ako sme to my navrhli v 5. smernici o praní špinavých peňazí. Budete tlačiť na reformu e, DPH. Komisia to navrhla, ale rada to zblokovala napriek tomu, že tu ide kopa peňazí organizovanému zločinu a dokonca teroristickým organizáciám prostredníctvom tých koltočových e, obchodov, e, podvodov. Takže mm, reforma zdaňovania, komisia to považuje za kľúčovú otázku, aby sme sa zbavili daňového dumpingu, ktorý podkopáva e, pravidla hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Je to moje posledné vystúpenie v parlamente a som veľmi rád, že tu máme um, môjho drahého priateľa, kolegu, pána Karinša. To, čo dnes povedal pán predseda, to bol naozaj pozitívny, pragmatický prístup k agende pre budúcnosť Európy. Najlepšia cesta, ako e, kontrolovať populizmu, nacionalizmu v našich krajinách, či je to už extrémna pravica alebo lavica. Najlepšie je zabezpečiť prosperitu v Európskej únii, blahobyt. Európska únia to nie je len mierový projekt, je to aj projekt ekonomický a sociálny, teda sociálneho a hospodárskeho pokroku. Vaša agenda, pán premiér, je jasná. Viac obchodu, e, buranie bariér, ktoré brania v završení jednotného trhu, nie protekcionizmu, otvorenejšie investície v Európskej únii, náležitá hospodárska súťaž. To je tá agenda, ktorá točí väčšiu zamestnanosť, väčšie investície, väčší rast a väčšiu nádej pre budúcnosť našich občanov tu v Európskom parlamente, v Európskej únii. My vás podporujeme, podporujeme ten pragmatizmus, ktorý ste vy priniesli vo vašej krajine, pokiaľ ide o demokraciu, eh, hodnoty právneho štátu, demokracie a tak ďalej. Takže ďakujem za vaše vystúpenie dnes tu. Ďakujem. Teraz dostáva slovo pán Weidenholzer. Pán Weidenholzer. Nežiadali ste? Dobre, tak pani Virkunen. Arvoisa puhemies. Ďakujem pekne, pán predseda. Na rozdiel od kolegov by som bola rada, od mnohých, čo tu vystúpili, by som bola rada, keby toto nebolo moje posledné vystúpenie v tejto inštitúcii. Som sa naozaj do srdca poďakovať pánovi Karinšovi, naozaj pre plný energie, pozitívny pokiaľ o budúcnosť Európy. Veľmi ma tešila spolupráca s vami vo výbore INCA. Keď eh, sme začali táto funkčné obdobie, prioritou bolo tvoriť pracovné miesta, eh, firmy, pomáhať im a investovať eh, čoraz viac. A myslím, že sa nám to podarilo, pretože máme čoraz viac zamestnaných, rastové úrovne, úrovne rastu, úrovne zamestnanosti a investícií sú vyššie. Digitalizácia mení tento svet, veci sa menia, takže na čo by sa mali zamerať EÚ a členské štáty, aby sme mohli posilniť našu konkurenceschopnosť a našu ekonomiku do budúcna? Ďakujem. Teraz pán Balčitis. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán premiér, dovolte mi, aby som sa vám dnes naozaj poďakoval za váš vynikajúci prejav Hovorili ste o histórii nielen e, Lotyšska, ale aj zvyšných pobaltských krajín. Ja nemám žiadnu konkrétnu otázku, ktorú by som chcel položiť. Toto je moje posledné vystúpenie v Európskom parlamente. A ja by som vás len chcel vyzvať, chcel by som vás povzbudiť ako zástupcu rady, aby ste podporili vytvorenie skutočnej energetickej únie, skutočného spoločného trhu s energiou. To je prvá vec. Druhá výzva. Prosím, podporte e, projekt e, Via Baltica, e, železničný projekt. Tiež vás chcem poprosiť, aby ste zamerali na otázky sociálnej spravodlivosti a otázku reformy polnohospodárských pladieb, to už tu odznelo a želám vám naozaj veľa úspechov súkromne aj pracovne. Ďakujem. Ďalší račník, ďakujem pekne za e, slovo. Chcem sa poďakovať pánovi Karinšovi za to, že spomenul jednu veľmi podstatnú vec vo svojom prejave, a to digitálny vnútorný trh. A má naozaj pravdu, ak nepopadajú tie hranice v Európe, hlavne pokiaľ ide o roaming, tak sa nikdy nepodarí tie platformy, ktoré musíme v Európe tvoriť, e, aj efektívnym spôsobom vystavať. Potrebujeme podporu e, teda možnosť, aby sme si mohli kúpiť SIM kartu vo všetkých krajinách EÚ. Potrebujeme e, silný vývoj v tejto oblasti, lebo to bude rozdujúce v konkurencii v budúcnosti. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, kolegyniam, ktorí spoločne bojovali za spoločný trh, ktorý zabezpečí budúcnosť našich mladých. Ďakujem. Teraz pán Enso. Um, thank you for this. Ďakujem pekne. Áno, pre mnohých e, je dnes posledná možnosť e, vystúpiť. Pre mňa je to prvá aj posledná príležitosť, keďže som sa stal poslancom Ruského parlamentu pred desiatimi dňami, takže by som poprosil predsedu, aby mi dal takú výnimku. E, Možno mi dáte dvojnásobný čas, keďže to moje prvé a posledné vystúpenie. Čo som ale chcel povedať? Chcel som položiť e, takú otázku, ako položili rumúnsky kolegovia, Európska obrana. Čiže aká je, prosím, aký je, prosím, váš názor na e, vzťahy EU-Rusko? Mm, Rusko porušilo medzinárodné normy e, tým, že okupuje nelegálne územia susedských krajín, viacerých, Gruzinsko, Ukrajina, Moldavsko. Čiže ako to vy vnímate a čo si myslíte o našom zložitom vzťahu EU-Rusko vzhľadom na aktivity Ruska? Ešte raz ďakujem za tú príležitosť. No dobre, dal by som vám tú druhú minútu, hovorí predseda. A teraz pani Andrikiene, ale nemáme ju tu? Nie. A teraz skončíme teda aj a slovo znova dostáva pán premiér. Vážený pán predseda, kolegovia, robil som si poznámky, ako ste hovorili. Je toho veľa na spracovanie. Hovorili ste o energii, energii kohézii, imigrácii, praní špinavých peňazí, sociálnych záležitostí, Číne, Rusko a tak ďalej a tak ďalej. Myslím, že keby som uh, sa ich snažil všetky dobre zodpovedať, tak ten druhý príspevok by bol dlhší ešte ako ten prvý. Takže neurobím to. Avšak e, čo chcem urobiť, je, že poviem následovné. V prvom rade, ako bývalý poslanec Európskeho parlamentu, by som chcel poďakovať vám všetkým za to potešenie a za tú čest, e, že som mohol s vami spolupracovať. Za ostatných 10 rokov a práve tento mandát bol veľmi významným obdobím. Bolo to aj trochu emocionálne, ale v prvom rade by som vám chcel poďakovať všetkým za výbornú spoluprácu. Mnohí z vás hovoria, že toto je váš posledný prejav v parlamente. Ale ja môžem povedať, že toto je môj prvý prejav v parlamente ako predseda vlády. A s tým som nesmierne spokojný. Aby som zhrnul našu rozpravu, kolegovia, Európska únia nie je dokonalá. Nie je dokonalá. A pokiaľ nám voliči hovoria, že niečo nie je dobré, musíme ich počúvať. Nemôžeme hovoriť, nie, nie, nie, všetko je v poriadku. Musíme ich počúvať, pretože ľudia majú skutočné obavy, či sa týka ich pracovného miesta, imigrácie, e, e, klímy, ich bezpečnosti. Tieto obavy sú skutočné, ale takisto máme aj skutočné odpovede na tieto obavy. A môžeme pracovať spoločne v budúcnosti ako únia nezávislých suverénnych štátov. A nemusíme sa vzdávať ani centimetra štvorcového našej národnej identity, našej suverenity. Avšak môžeme spojiť naše sily a ťahať za jeden povraz. Môžeme pracovať ako únia hodnôt, slobody, demokracie a právneho štátu. Ako Lotyš vám môžem povedať, že my vieme, čo to znamená žiť bez slobody, bez demokracie a čo to znamená nežiť v právnom štáte. Toto nie je niečo, čo by ste mali alebo zaslúžili si zažiť. Máme kľúč, ako odomknúť a naštartovať ekonomický rast v Európe. A tým kľúčom je jednotný trh. Musíme odstrániť bariéry jednotného trhu v Európe, aby sme vytvorili také prostredie, aby naše vlastné spoločnosti naše štátne spoločnosti alebo spoločnosti z našich štátov mohli byť európskymi spoločnosťami a zavážili aj na medzinárodnej scéne. A to je v našich rukách. Môžeme sa vysporiadať so závažnou e, záležitosťou imigrácie tým, že posilníme naše vonkajšie hranice. To musíme urobiť, e, pretože keď posilníme vonkajšie hranice, potom môžeme zachovať naše vnútorné hranice otvorené a neovplyvňovať naše, e, náš jednotný trh. Môžeme zabezpečiť, aby, aby sme mohli deregulovať e, ceny a inteligentné energetické riešenia nakoniec e, prevážia. A práve trh nám umožní urobiť a pripraviť sa na ten prerod. Čo sa týka spoločnej obrany, nevidím žiadne protirečenie členstva v NATO, aj moja krajina je členom, a medzi e, silnejšou e, obranou spoluprácou EÚ. Musíme spolupracovať ako Európska únia, aby sme sa posilnili ako e, členovia aliancie NATO. A potrebujeme urobiť ešte o jeden krok ďalej, než je armádna bezpečnosť a to je bezpečnosť našich informačných e, prostredí. Tie sú kľúčové, ako som povedal už predtým. Myslím si, že je veľmi dôležité zvážiť legislatívu, e, ktorá by prisudzovala e, sociálnym platformám zodpovednosť za šírenie zavádzajúcich informácií, ktoré bránia našemu demokratickému rozvoju. Kolegovia, nepotrebujeme nevyhnutne bojovať proti populistom E, populistov ľudia počúvajú, pretože sú nespokojní. Musíme sa vysporiadať s koreňovými príčinami e, tohto populizmu. Ako e, Európania sme silnejší. Sme ako zväzok prútov. Ak tieto prúty zoberete po jednom, tak každý jeden zlomíte. Ale spoločne sme ako zväzok prútov, ktorý nemožno zlomiť. A to je naša predstava slobodného obchodu, ktorú musíme presadiť aj do všetkých oblastí. Takže je pre pred nami veľký kus zodpovednosti a tým je prebrať hodnoty eh, demokracie, slobody a eh, právneho štátu a propagovať ich, urobiť tak mierovo v rámci e, vzájomnej e, diskusie s našimi občanmi a pohnúť sa vpred. Ďakujem veľmi pekne.